Please. Thank you. So we are going to start... Vážení kolegovia, vážené kolegyne, vážení kolegovia, budeme pokračovať v našej schôdzi hlasovaním. Budeme voliť oboch našich podpredsedov v nadväznosti na Brexit. Politický Potrebujeme mená náhradníkov od politických skupín, náhradníkov, ktorí budú súčasťou hlasovania. Sekretariát v zásade žiadne mená ešte nedostal. Poprosili by sme preto o dvojminútovú pauzu. Navrhujem dvojminútovú pauzu. A možno ešte budeme aj dlhšie meškať. Môžeme sa prosím, môžeme prosím zabezpečiť, že dispozície budeme mať mena náhradníkov. Áno, ja by som poprosil, aby začal SAD, pretože oni predkladajú meno druhého podpredsedu a my tretieho podpredseda, navrhovaného podpredsedu. Poprvé, áno, ja prosím sekretariat, lebo to je v rámci postupu, ale potrebujeme meno náhradníka. No, no, no, not the candidates, not the candidates. Nie Kandidátov, nie kandidátov, náhradníkov, ktorí sa zúčastnia hlasovania. Peter?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 Okay, so I think we can now start. V tejto chvíli už môžeme, myslím, e, celý postup zahájiť. Musíme si overiť uznášania schopnosť 21 e, poslancov. Myslím, že to môžeme veľmi rýchlo overiť a teraz e, teda vyzývam k, novi- k nomináciám na druhého podpredsedu. Politické skupiny, nech sa páči, máte kandidáta možno SAD? Áno, Sesa Luena je našim kandidátom. Nie, bez, vysvet, bez ďalšieho vysvetľovania myslím si, že, je, že má na túto pozíciu výbornú kvalifikáciu. Nech sa páči ďalší kandidáti. Dobré. Takže potrebujem formálny súhlas z vašej strany. Súhlasíte stať sa kandidátom? Áno, súhlasím. Dobre. Budeme hlasovať s dvihnutím ruky. Ak je výbor za, kto je za? Proti? Zdržali sa niektorí kolegovia, takže gratulujeme. OK, so... Acclamation. We move to the second vote. Prejdeme k druhému hlasovaniu, k voľbe tretieho podpredsedu. Sú nejakí kandidáti? Áno, za EPP navrhujeme Dana Mutreanu. Je novým poslancom parlamentu, ale je skúseným politikom, bol ministrom polnohospodárstva a lesníctva bol aj poslancom v Národnom parlamente. Sme presvedčení, že bude dobrým následníkom eh, nášho predsedu teraz v ITRE, ktorý opustil túto pozíciu, ktorý odišiel z tejto pozície. Myslím, že asi súhlasíte stať sa kandidátom. Kandidát túto pozíciu dobre, v poriadku, za, proti, zdržali sa, v poriadku. Takže stávate sa podpredsedom výboru Envy. Gratulujeme. Okay, so we have now the electronic Nasleduje elektronické hlasovanie eh, ku kvalite eh, vody na ľudskú spotrebu. Mm, rada a parlament sa eh, dospeli k dohode, takže nech sa páči, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Dobre, Takže dohoda bola hlasovaním potvrdená. Ďakujem. So the Tout est en ordre. So we are going to resume and then Vážení kolegovia, budeme pokračovať. Poprosím tých, ktorí si želajú miestnosť opustiť, aby tak učinili. Na programe máme ďalší bod. Ide o spis MRV, hneď sa obraciam na YouTube Paulus, ktorá je spravodajkyňou. Ďakujem, pán predseda. Presúvame sa po miestnosti, eh, teda presúvame nás po miestnosti, tak vždy musíme hľadať aj svoje menovky. Väčšina z vás asi vie, že tu dnes predkladám návrh správy. Ide o zosúladenie monitorovacích verifikácií, ktoré sa týkajú námornej dopravy a ide o zosúladenie s IM, so systémom zberu dát IMO. Je to veľmi potrebné, pretože po zavedení systému EÚ sa IMO rozhodlo, že oni by si želali zriadiť e, špeciálny systém, takže komisia mala úlohu zosúľadiť oba systémy, aby sa znižilo administratívne bremeno pre, pre e, prevádzkovateľov lodí. Návrh komisie, respektíve rozsah pôsobnosti by sa mal rozšíriť, nakoľko každý e, z nás, ktorý sa teda venujeme aj klimatickým takým otázkam. Rozumie tomu, že nadišiel čas, že skutočne musíme konať proti emisiám. Nestačí ich už len rátať, pretože kalkulácie rátanie je v poriadku, ale ono to samo o sebe nám k zlepšeniu situácie nepomôže. V novembri bola vyhlásená klimatická núdza parlamentom a potom, keď si vezmeme oznámenie k ekologickému dohovoru, ktoré nám komisia odprezentovala v decembri, tak sa domnievam, že skutočne treba postupovať spoločne aj v prípade sektora námornej dopravy, sektora ETS. Pani von der Leyen potvrdila to, to, takúto orientáciu. Uh, a vlastne to bolo obsiahnuté v ekologickom dohovore. Hovorí sa o tom, že tento sektor musí byť predmetom ďalšieho postupu. V súčasnosti námorná doprava, tento sektor nie je, nepodlieha regulácii vôbec a keď sa pozriete na podiel námorného sektora um, celosvetovo, tak tam ide o skutočne vysoké emisie, emisie to znamená, E, to znamená, že vlastne ide o emisie, ktoré sú vyššie než emisie, ktoré produkuje akýkoľvek členský štát. Teraz už máme v dispozícii údaje z MRV, údaje, ktoré boli vyhodnotené. Sú to údaje z roku 2018, no a na základe no, toho sme zistili, že sa to vzťahovalo len 10 800 lodí a tieto lode, ktoré plávajú medzi ktoré plávajú medzi európskymi prístavmi, vyprodukovali 130 miliónov emisí CO2. A to je viac ako Belgicko za rok na porovnanie. Je tam samozrejme aj medzera medzi efektívnosťou a efektívnosťou na papieri. Loď má určitú spotrebu paliva na papieri, ale v reáli spotreba takejto lode môže byť oveľa vyššia. Možno ste si to všimli aj u aut, že spotreba je niekedy vyššia než e, spotreba na papieri a toto nie je poprvýkrát, čo diskutujeme o lodných emisiách. E, v roku 2013 sme tu mali dopadovú štúdiu a v rámci nej komisia dospela k záveru, že e, treba riešiť tieto emisie a dopadová štúdia dokonca e, hovorila aj o cenovej škále ETS. E ja som už hovorila o tom, že samozrejme tie údaje k dispozícii máme. No a pokiaľ ide o tú konzultáciu verejnú, tak e, ide o to, že cenotvorba nebude dostatočná na to, aby sme dokázali ňou stimulovať budovanie alebo teda stavbu efektívnejších lodí, využívanie nových technológií, pretože náklady na vyhýbanie sa e, povinnosti sú pravdepodobne vyššie. No a IMO samotné navrhlo cieľ 40-percentnej efektívnosti na rok 2030, cieľ efektívnosti e, teda na, na, na prepravu, teda prepravujete určitú, teda určitý náklad a k tomu teda korešpondujúci objem emisí. Na základe toho by sa vyrátala efektívnosť. Efektivita jemo povedalo, že by sa efektívnosť mala e, zlepšiť do roku 2030 efektívnosť o 30 e, Dobre, my sme, si to, my, my sme sa na to pozreli, ale jediné dáta, ktoré máme k dispozícii, sú len údaje z roku 2018, čiže o čo ide. Ja som teda do správy dala že by sme mali sa zaoberať efektívnosťou do roku 2030. Príkladov ambicióznych eh, loďarov eh, vo svete je bezpočet. Tam je vidieť, že sa to dá aj pri súčasnej technológii, ale skrátka treba, eh, treba na to stimuli Parížská, Parížská dohoda a udržanie teploty po, e, na 1,5 stupni Celzia. Nuž, tam si myslím, že by sme sa mali uberať cestou ambicióznej regulácie v EÚ. Mali by sme ísť príkladom ako EÚ pre globálne opatrenia. V prvom rade samozrejme, ja som, ja, ja som teda za zosúladenie uh, opatrení, ale e, v žiadnom prípade to nemôže ísť cestou znižovania našich štandardov v EÚ. Navrh komisie hovorí o tom, že by radi e, zrušili povinný parameter nákladu a mm, zastupcovia odvetvia nám povedali, že sú to, je to veľmi dôležitý parameter, pretože naši klienti uh, čoraz viac žiadajú o výpočet uhlíkovej stopy ich tovaru a bez toho, aby sme vedeli, aký, ako, aký, aká je nosnosť nákladu, tak e, len veľmi ťažko by sme sa dopracovali k informácii o uhlíkovej stope. Po tretie, rada by som ešte hovorila o metáne. ľudia, ktorí ma občas počúvajú, tak vedia, že Emisie, e, emisie metánu sú takým mojim hobby, e, pretože e, metán má potenciál 87-násobný v porovnaní CO2, keď sa pozriete na dlhodobé účinky, zrýchluje klimatické zmeny. Musíme sa pozrieť na nadchádzajúce roky a nestačí hovoriť, že chceme vedieť, čo bude o 100 rokov. Samozrejme, ja viem, že to bude veľkou výzvou. Uh, uh, vykazovať emisie metánu, pretože sa ťažšie merajú ako emisie CO2, ale existujú isté benchmarky a na workshope, ktorý uskutočnila, usporiadala komisia v Berlíne pred pár týždňami, eh, existujú čísla, ktoré sa dajú použiť pre štandardizované vybavenie a rovnako sú meracie metódy, takže treba sa zaoberať týmto dôležitým skleníkovým plynom, pretože čoraz viac uh, vlastníci lodi hovoria, že chcú používať LNG kvôli opatreniam na kvalitu. No a čo sa týka rovnosti, tak som hovorila s ľuďmi, ktorí žijú v oblasti prístavov a pre nich negatívny dopad na verejné zdravie, ktorý je spôsobom hlavne emisie ľudí, pretože ich palivo nie je úplne čisté, tak to je veľkým problémom. Ale ako iste všetci vieme, e, prístavy sú v kompetencii výboru TRAN a preto som sa rozhodla neuvádzať do návrhu tejto správy povinné opatrenia, ale len vyzývam komisiu, aby predložila e, návrh, ktorý e, vyčistí vzduch v našich prístavoch s cieľom nula emisí. No a, a ďalej, ako sme hovorili, hm, na inkluziu eh, CO2. No a eh, mňa by som bola veľmi rada, aby vznikol eh, fond pre dekarbonizáciu námornej dopravy. My sme sa venovali alternatívnym palivám pohonu, aby sme dokázali z dlhodobého hľadiska dekarbonizovať námornú dopravu, hlavne preto, že v Európskej únii je množstvo je množstvo malých prevádzkovateľov lodí, ktorí nemôžu, nemajú, môžu venovať výskumu sa a preto by bolo dobre, keby sme venovali ťažký z ETS do tohto fondu. No a ďalej e, cieľ energetickej účinnosti, 40-percentné e, zlepšenie do roku 2030. Nechala som to otvorené pre technológiu. To je veľmi blízke môjmu srdcu, pretože, ako som povedala, e, sú majiteľia lodí, ktorí nemôžu realizovať tie nevyhnutné investície, dokonca ani keď ich podporí nejaký európsky fond. Takže ten cieľ môžu dosiahnuť len tým, že pôjdu pomalšie, pretože ak idú pomalšie, spotrebujú menej paliva. No a tým, že máme cieľ otvorenej technológií, tak myslím, že to je správna cesta pre nás politikov, aby sme uvoľnili cestu, ale nechali nástroje, alebo nechali e, technológiu, e, ktoré sa bude používať e, otvorenú, pretože nikto z nás nemá kryštálovú gulu, takže nevieme, aké technológie v budúcnosti budú sa plaviť po moriach. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne. No a slovo teraz dostanú tieňoví spravodajcovia. A ako prvý za EPP pán Peter Líze. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Ďakujem pekne, pani spravodajkyňa. Ja poviem niečo v stručnosti k vlastnému návrhu komisie. Ide tu len o MRV a myslím, že sú tu uvedené dve veci, ktoré treba v prvom rade zohľadniť. A to poprvé návrh komisie no, už predpokladá isté oslabenie a to tiež, že sa nemeria náklad, ale kapacita. A to považujem za nesprávne a v tom podporujem spravodajkyňu, aby sa meralo, eh, meral prepravovaný náklad. Rada to vidí rovnako a malo by to byť v podstate jednoduché zmeniť. No a v prípade leteckej dopravy to je tiež eh, také, kde sa meria to, čo eh, sa prepravuje a nie to, čo by sa mohlo prepravovať. Musí byť s stimul využívať lode efektívne. No a ďalej jeden bod, ktorý je dôležitý pre našu politickú skupinu, komisia e, sa vracia na majiteľov, ktorí ale nemajú vplyv na to, ako presne sa tie lode využívajú a preto analogicky podľa, podľa leteckej dopravy alebo k leteckej dopravy by sme mali zohľadňovať prevádzkovateľov. A ďalej samozrejme je veľmi odvážne hovoriť, alebo teda je to odvážne, že prekračujem rámec komisie, a ja myslím, že treba veľmi skoro niečo urobiť. Je pravda, že lodná doprava je jedinou oblasťou, kde e, zatiaľ neexistuje klimatická legislatíva, je najvyšší čas na to. E, Ursula von der Leyenová to už uvedla aj vo svojich usmerneniach a je to uvedené aj v ekologickej dohode a preto ja to veľmi podporujem, aby sme čo najrýchlejšie postúpili a je to tiež želanie, e, ktoré neustále zaznieva aj zo strany verejnosti, aby lodná doprava plnila svoju zodpovednosť alebo vzala na seba zodpovednosť v oblasti ochrany klímy. Otázka je, ako to čo najrychlejšie dosiahnuť a pre našu skupinu a myslím, že aj pre radu je dôležité, aby sme mali hodnotenie dopadov. A preto ja sa pýtam komisie, či vyhodnotenie dopadov z roku 2013 je dostatočné, alebo ako rýchlo dokáže komisia eh, vypracovať rozšírené hodnotenie dopadov. Máme za sebou aj Brexit a otázka je, či to situáciu nezmení. Eh, nevieme, nemyslím si, eh, že sa oplatí nakladať lode vo Veľkej Británii. Pre nás je veľmi dôležité a to chcem počuť od komisie spravodajkne ten, ten systém má byť založený na tom, že každá loď, ktorá pristane v európskom prístave, musí byť podrobená tomuto systému. Ja zaujímajú aj niektoré ďalšie informácie. Na základe výpočtov viem, že dopad na ceny pre eh, konečného spotrebiteľa bude veľmi nízky v prípade väčšiny tovarov. Mňa by tiež zaujímalo, ako to bude v prípade veľmi ťažkých, ťažkých nákladov, ako napríklad cement, aký to bude mať dopad na cenu. Možno by to mohlo byť zaujímavým argumentom pre zaradenie lodnej dopravy do ETS, pretože nás to bude chrániť pred carbon leakage, ak sa nebude, ak sa neoplatí dovážať tovary ako cement, pretože cement bude mať vyššiu cenu za prepravu na mori. Možno by to mohlo byť aj niečo dobré, ale to by ma zaujímalo. A ešte posledná vec k fondu. To je veľmi zaujímavá myšlienka, ale možno by sme mohli hovoriť ešte o číslach, že prekročíme tých 30 akceptácia tých eh, zasiahnutých a aj členských štátov, kde je množstvo, množstvo majiteľov lodi. Ehm, by narastla, ak by ten fond bol trochu vyšší. No a fond musí platiť aj pre mimo európske eh, spoločnosti, pretože oni, ak platia tak nebudú akceptovať, a to už viem zo skúsenosti v prípade leteckej dopravy, a nebudú súhlasiť s tým, že peniaze sa budú rozdielovať len v Európe. A, takže myslím, že veľkú časť by sme mali, hlavne v oblasti inovácií, výskumu, namieriť aj na medzinárodné operácie. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Z SAD, pani Talante, ďakujem veľmi pekne právodajkyni za vynikajúcu správu. Ja by som na úvod chcela povedať, že e, to veľmi súhlasí s tým, e, čo chce naša skupina e, príjmať ďalšie kroky a zaistí, že MRV nebude len merať situáciu, ale že budú aj ciele, ktoré zlepšia situáciu. No a tiež by som na úvod rada povedala tak, ako povedala spravodajkyňa, treba písať, že tento sektor je veľmi dôležitý ale ešte predtým eh, chcem povedať, že tiež vidím eh, potenciál v prehľadnú dopravu do budúcnosti a to znamená, že musí byť prijatá legislatíva, musíme zaistiť, že odvedú svoju prácu prispejú k zlepšeniu situácie, ale tak, aká, ako je situácia dnes, tak je to pravý opak. Vidíme, že v roku 2050 hovoriť o 250-percentnom náraste emisí a tento sektor bude z jedným najväčších znečisťovateľov vo svete. A ešte všetci chápeme, že na to musíme prijať eh, ďalší krok. Potrebujeme eh, podporovať vysoké štandardy a nemôžeme eh, zňovať systém medzinárodného zhromažďovania údajov, súhlasím s tým kritériá nákladu musíme merať aktuálnu situáciu a nie nejaké technické predstavy a myšlienky, tiež potrebujeme mať opatrenia na to, aby sme zaistili, že bude nejaký strop pre množstvo emisí na konkrétnu vzdialenosť, tak aby to v rámci MRV už bolo. Rovnako som spokojná s ETS a odsekom OETS a myslím, že ja sama budem podporovať eh, MRV, aby tlačilo na ETS na tento sektor a som rada, že eh, Peter o tom už tiež hovoril. Myslím, že môžeme hovoriť ďalej o fonde, ale nemôžeme to predlžovať a odkladať, eh, pretože toto je hodný čas, hodná príležitosť. No a komisia hovorí tiež, že kde jasnú potrebu. No a lodný sektor má príležitosť zlepšiť sa a získať nejaké finančné prostriedky, aby pomohol sektoru zlepšiť sa, takže musíme to urobiť. A MRV malo byť prvým dôležitým nástrojom na to, aby sa znižovali emisie z tohto sektora. Ďakujem pekne za to. A na záver ešte jednu vec poviem, ktorou som nesúhlasila, a to sú prístavy. Ja myslím, že by sme mali prijať viac krokov, ako len žiadať od komisie, aby to vypracovali. Myslím, že je dôvod, aby sme veci robili teraz. A vieme, že v prístavoch sú emisie ako v menších krajinách, ako napríklad na Malte. A to nie je v poriadku, že je takáto situácia, že môžu vypúšť, vypúšťať toľko emisí a, a skutočne je to škodlivé pre zdravie, pre ľudí, ktorí tam žijú. Takže myslím, že musíme v rámci MRV urobiť viac, aby sme to riešili. No a nesúhlasím, že to je o výbore TRAN, NV alebo nejakom akomkoľvek inom výbore. Je to o zdraví našich občanov prístav, takže musíme v rámci MRV ísť ešte ďalej a urobiť niečo teraz, aby sme zaistili, že keď stojíte, tak nemôžete vypúšťať emisie. To je predsa šialené. Ďakujem pekne a za Renew, Katrin Šarbo. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Ja by som chcela poďakovať spravodajkyni, pretože je to veľmi technická práca, veľmi technická téma. Ďakujeme veľmi pekne za vynikajúcu prácu. No a sa ciele nad rámec technických aspektov, ambície, ktoré potrebujeme v oblasti energetickej transformácie, v oblasti, v oblasti Zdá sa, že tu je nejaký problém s tlmočením. A dúfam, že ma tlmočníci počúvajú. Dobre, takže áno, je to mm, veľmi technická otázka, ale keď nezabúda na ambície, ktoré potrebujeme, e, zaradiť e, lodnú dopravu, námornú dopravu e, do energetickej transformácie. Rovnako dôležité je, že hovorí, že nemôžeme znižovať ambície Európskej únie. medzinárodnej organizácie. No a teraz k jednotlivým bodom k emisiám. Ja po Ehm, podporujem rozšírenie na všetky skleníkové plyny. No a ja by som išla možno ešte ďalej, pretože prečo by sme tam nemali zaradiť SOX, siličitany a, a, a dusičnany. Čiže prečo by sme mali vytvárať zóny nízkych, nízkych emisí a prečo nezaraďovať tieto emisie do našej správy podľa mňa tam chýba tiež eh, hodnotie dopadov eh, palív na biodiverzitu eh, v moriach, pretože lode znečistujú aj vodu. Čo sa týka ETS, spravodajkňa upozornila, že v roku 2016 to podporili recednička komisie do cieľov Green Deal to zaradila. No a ja podporujem teda návrh zaradiť eh, námornú dopravu do systému ETS, ale upozorňujem tri body. Poprvé, eh, fond na dekarbonizáciu, o tom sa hovorilo včera, eh, hovorili o tom kolegovia z EPP, 30% fondu, alebo ten návrh 30% z námorného sektoru, sektoru námornej dopravy, bolo dôležité. Ja myslím, že 30 je málo. Mohli by sme získať viac, pretože tie potreby sú vyššie ako miliard eur ročne. No a eh, tiež eh, dobrovoľné záväzky námorného sektoru. No a v oblasti energetickej transformácie eh, vidíme, že už teraz sa investuje Ehm, napríklad do doplnenia pohonu na vietor alebo vodík, no a treba riadiť obdobie transformácie a, a zatiaľ, čo budú ehm, a, znečisťovať, tak budú hľadiť do ETS a, a potrebujú e, nejaký pozitívny stimul, takže musíme áno podporiť ETS, ale a, e, tieto dva body a treba byť opatrný, týchto by sme mali opatrný. A ďalej ešte tretia vec, a nejaké označenie je dôležité v spolupráci s MVOčkami. No a čo sa týka nejakú paliva, tak tá pozmejúci návrh je tam veľmi dobrý. Hovorí sa, že lode vylučujú eh, časť eh, svojho paliva. No a čo sa týka dopravy, tak eh, podporujeme, to, že nemôžeme ísť dozadu, ale musíme zachovať povinný charakter deklarácií. No a k cieľom ešte štandard energetickej účinnosti 40 Dobre, to je v súlade s ambíciami zníženia emisí o 40 do roku 2030. A to myslím, že tento pozmeňujúci návrh ide cestou, ktorú môžeme podporiť a umožňuje tiež sektoru využívať prostriedky, ktoré má k dispozícii, konkrétne, na, konkrétne redukcia rýchlosti. Viete, že ja podporujem a ten návrh znížiť rýchlosť lodi, ale to je spôsobenie cieľ. A, a ďalej prístavy bez emisí, tak myslím, že to je dobrá cesta. Nedávno som navštívila prístav v Marse, ktorý ide presne touto cestou. Ja by som možno doplnila ešte jednu, jednu vec. Fenomenné cesty. A cesty do riek, no vidíme, že tie aj riečné cesty by mohli mať nulové emisie. Takže ja vám pekne ďakujem, som rada, že som mohla spolupracovať. Myslím, že tu otvárame veľmi dôležitú kapitolu transformácie lodnej dopravy. Ďakujeme pekne za ID, Žel Melan a je to pani Benie. Takže nikto. Dobre. Takže slovo dostane EKR Alexander Vondra. Ďakujem veľmi pekne na úvod eh, som chcel niečo povedať a to je pozitívna vec. Ďakujem spravodajkyni eh, za jej eh, snahy a, a prípravu. Ďakujem veľmi pekne a vítam spoluprácu a vítam tiež inovácie, ktoré zavádza svojich pozmejúcich návrhov. Návrhoch nie je to len uh, žiadosť obmedziť administratívnu záťaž pre spoločnosti, tak ako to EKR neustále zdôrazňuje, ale tiež opatrenia na regulovanie tých najhorších lodí, aj vstup do prístavov EÚ a zaviazať, zaviazať lode na fosílne palivá, aby využívali elektrínu. To sú návrhy, ktoré majú našu podporu. Na druhej strane si myslím, alebo nemyslím, že bolo nevyhnutné predložiť 34 pozemcí návrhov a vo všeobecnosti návrh komisie nastoluje dobrú rovnováhu medzi zjednodušením MRV na to, aby to koordinovalo s DIOs a zachováva integritu a vysokú mieru detajlov o zhromažďovaní údajov podľa nášho systému EÚ. No a zohľadom na to, že systém IMO ešte nefunguje ani celý rok, bolo by podľa nás predčasné eh, trvať na plnej harmonizácii alebo nejakých zásadných zmenách. No skutočne plné, plná harmonizácia eh, medzi EÚ a systémami eh, IMO by oslabili ciele posledného nariadenia. No a jeden z nich je podporovať energeticky účinné správanie a tiež podporiť operátora, aby nakupovali zelené lode. No a Reto má obavy z návrhu, aby tam hovoril o revízii smernice 94 a rozšírení ETS aj na lodnú dopravu bez, bez vyhodnotenia doprava a zaradenia všetkých skleníkov plynov, z všetkých skleníkových plynov. Takže naša skupina preferuje, aby sa tento návrh zameriaval na vytvorenie stabilného a robustného systému RV na zhromažďovanie údajov ktoré sú, eh, eh, považované, ktoré sú eh, požadované, aby sa vytvorila akási základná línia a sme za osobitný návrh. V tomto zmysle predložíme viacero pozmeňovacích návrhov, ktoré budú odzrkadľovať body, ktoré sú tu spomenuté. Ďakujem pekne. Ja si myslím, že správa je veľmi dobrá. Pani spravodajkyňa vypracovala dobrú správu. Vieme, že komisia pracuje na rozšírení systému ETS, kde by spadali aj lode, ale e, správa by mala byť vydaná až niekedy v roku 2021, a to je príliš neskoro. Táto, potrebujeme zaradiť e, lode už do systému ETS teraz. E, v tejto chvíli nepotrebujeme ďalšie údaje na to, aby sme vedeli, že jednoducho lodné emisie musia byť predmetom riešenia čo najskôr. Myslím si, že Myslím si, že ETS nebolo vždy odpoveďou na všetko, ale um, správa, ktorá sa nám predkladá, hovorí o záväznom cieli a Ide tu ale aj o veľkosť lodí, ktoré majú byť predmetom tohto systému. Um, ide, ide tam, ide tam o, o tonáž, pretože potrebujeme do systému zahrňuť viacero e, typov plavidiel. Um, Marpol, medzinárodný dohovor, ktorý sa týka emisí, uh, E, v niektorých prílohách e, hovorí o lodiach, ktoré majú viac ako 400, 400 tón. A Myslím si, že by sme, mm, myslím si, že ak by sme rozšírili rozsah pôsobnosti na všetky lode na 200 tón, tak by sme, tak by sme do toho zahrnuli viac ako 2000 ďalších typov plavidel, nákladné, nákladné plavidlá, plynové tankery, chemické tankery a tak ďalej. Existujúce nariadenie poskytuje výnimku pre, pre rybárske plavidlá, mm, možno že, by sme, možno, že by sme mali pomýšľať aj na tie plavidlá, ktoré sú ťahačami, ktoré spôsobujú veľkú škodu našim, našim spoločenstvám a a hospodárstvu. Um, Ameri- uh, napríklad e, americké námorníctvo je, vojenské námorníctvo je, je jedným z najväčších znečisťovateľov na planete, takže vojnové lodi by určite nemali mať výnimku. Ďakujem. Dobre, teraz spontánna rozpráva kolegyňa Paes. Ďakujem Juta Paulus za tvoju správu. Ten nápad na zriadenie fondu je naozaj veľmi dobrý. A tiež e, tá myšlienka, ako by finančné prostriedky z fondu mohli byť e, prerozdelené späť e, priemyslu. Tak to funguje aj v iných odvetviach. Je dôležité zdôrazniť eh, potrebu kargo eh, eh, nákladu. To je veľmi technická záležitosť, ale je veľmi dôležité pre náš výbor, aby sme toto v celom procese mali na zreteli. trošku ešte politicko-takticky taká záležitosť. Jednak eh, systému ETS. Všetci sme veľmi netrpezliví, pokiaľ ide o IMO, o systém eh, eh, OSN, aby sa skutočne vytvorila dekarbonizácia pri lodiach a mm, všetci chceme tento e, systém, ale e, robím si trošku obavy, čo e, môžeme urobiť, ak teraz začneme nasledujúcich 356 dní komisia dúfajme, že sa jej podarí tiež byť úspešná v rámci dohody IMO. Ehm, ak to nebude odzrkadľovať naše, e, našu netrpezlivosť, e, potom by sme e, museli vlastne nielen šestinu lodí do toho zahrnúť, ale viac len sa trochu bojím, že ak budeme teda teraz príliš naliehať, aby to nebolo niečo narýchlo, vznikne z toho pre občanov ten najlepší systém. Takže toto je len technická záležitosť. A potom ešte k, teda to je v pozmeňovacom návrhu 27 eh, uvedené eh, k vašej argumentácii Juta eh, zníženie emisie o 40 do 2030, ako už je to prijaté v IMO, vychádza z 2008. Ak si, si zoberieme 2018, eh, tak eh, vyšleme zlý eh, signál ku všetkým, ktorí začínajú nejaké iniciatívy, napríklad spoločnosti ako Mersk dekarbonizovať sa snažia dobrovoľne a ukazujú tým ostatným, že je to možné aj bez toho, že by ste stratili konkurencieschopnosť. Čiže ak tam uvedieme 2018, e, potom v podstate potrestáme tých, e, ktorí e, touto e, iniciatívou e, prišli a sú tam e, lídrom. Naozaj chceme potrestať tých, ktorí prví prídu s takou iniciatívou v nejakom priemyselnom odvety, potom si povedia, OK, nebudem robiť nič a počkam si na tie opatrenia, ktoré sa príjmu a finančné prostriedky, aby som robil to, čo vlastne ale aj tak viem robiť. Mary, ďakujem pekne. Pán predseda, k tomu, čo bolo spomenuté. Hovorili sme tu už veľmi dlho o emisiách z lodnej e, dopravy. Napríklad stratégia 2013 chcela integrovať e, tieto námorné e, stratégie do zelených cieľov EU, ale veci veľmi pomaly sa hýbali dopredu a viedlo to žiaľ k malému pokroku, takže sme v situácii, kedy očakávame, že jemo začne konať, ale nekoná, nehybe sa to a vidíme ale zároveň, že e, všetky priemyselné odvetvia sa snažia dekarbonizáciu, takže aj e, lodná doprava tak musí urobiť. E, tento návrh je veľmi ďaleko od stanovenia záväzných cieľov, respektíve opatrení zmierňujúcich dopady. Potrebujeme zmiešané krátko aj dlhodobé opatrenia opatrenia. Parlament bol požiadaný o, ex, o rozšírenie ETS, eh, e teda žiadal parlament o rozšírenie ETS systému aj na námorné, eh, námornú dopravu a eh, vlastne by to mohlo vychádzať už zo súčasného nariadenia MRV. E Nové opatrenia by mali mať na zreteli medzinárodnú konkurencie, schopnosť lodí plaviacich sa pod vlajkou EÚ Mm, nemali by sa veci duplicitne vyvíjať pre e, priemysel. Chcem e, pripomenúť, že je dôležité investovať aj do čistejších prístav, pretože tam žijú naši občania. Musíme sa postarať o to, aby ich zdravie bolo e, chránené. Pokiaľ ide o pozíciu spravodajkyne, mali by sme to zosúľadiť za cieľmi 2030 a s klimatickou neutralitou a v tomto smere. Musíme podporovať e, vývoj prístavov s nulovými emisiami a vôbec sa snažiť e, o približenie sa k týmto nulovým emisiám a potrebujeme opatrenia, ktoré nebudú až tak e, finančne náročné. Potrebujeme dôležité investície do vedia výskum, potrebujeme nasadzovať alternatívne, alternatívne metódy pohonu a potrebujeme aj príslušnú infraštruktúru k tomu v našich prístavoch. Ja som sa e, na zoznam prihlásených e, prihlásil k pozmeňovacom návrhu 23 ako e, Eh, vidíte fungovanie mechanizmu, aby sme sa eh, vyhli na nabíjaniu, čerpaniu, teda eh, natankovaniu lodí v iných prístavoch, než v EU, v niekde v Turecku. Nedá sa tomu úplne vyhnúť, ale potrebujeme mať dobrý fungujúci systém v tomto smere. Takže aký by bol váš návrh? So um, you will conclude, maybe we start with the commission? Or do you have... A... Dám vám slovo na záver po tom, čo sa komisia vyjadrí. Pani Laurence Graf, ďakujem. Všetkým želám pekný deň. Ďakujem aj pani spravodajkyni. Happy to start the Ďakujeme. E, veľmi e, radi sme začali e, s vami pracovať na tejto veci a dúfame, že sa nám podarí dopracovať sa k výsledkom v nie príliš vzdialenej budúcnosti a že aj rada sa pohne vpred. Komisia predložila návrh minulý rok, v podstate takmer pred eh, rokom vzhľadom eh, na to, čo bolo dohodnuté v IMO ako systém zberu údajov a vzhľadom na revíziu ustanovení v našom nariadení ehm, Návrh komisie sa snažil prispôsobiť existujúce nariadenie celým radom technických e, pozmeňovacích návrhov a zmien, aby sme zoštihlili a spresnili to e, podľa systému IMO, aby sme minimalizovali administratívnu záťaž a zároveň sme nechceli nejakým spôsobom podkopávať ciele, ktoré nariadenie sleduje. A ako ste povedali, ide e, o zber solidných dobrých údajov eh, o, mm, emisiách lodí, ide aj o transparentnosť a ide o vytvorenie stimulov pre, na znižovanie emisí CO2 ako eh, takých eh, prvé údaje boli zozbierané minulý rok a analytická správa bola v eh, komisii vypracovaná. Dúfam, že čoskoro sa k nej dostanete aj vy. Máme teraz eh, solidné údaje eh, z mnohých e, lodí v rámci prístavov v EÚ a e, chceme, teda tá myšlienka bola, aby sme vytvorili určité politické e, kroky, teda ešte vtedy v 2013, keď sa táto politická stratégia objavila. Ale teraz máme novú komisiu, máme tu nové stimuly s ekologickým dohovorom a akcie v rámci ochrany klímy Ehm, veci sa teda samozrejme dejú v súlade s Parížským dohovorom. Ehm, lodierský priemysel ehm, bol ponechaný akosi bokom na celoeurópskej úrovni a to je potrebné napraviť, pretože je tu obrovský potenciál na zníženie emisí v tomto odvetví a Áno, ETS eh, ako opatrenie eh, komisia tiež navrhla, už sa práce začali ako súčasť širšieho balíčka opatrení, ktoré sú všetky súčasťou ekologického dohovoru a celého balíčka opatrení týkajúcich sa e, námornej e, lodnej e, dopravy už v 2013, teda budeme vychádzať z toho, čo už sa ustanovilo v 2013 v rámci nadchádzajúceho návrhu komisie o ETS e, uvidíme, ako teda bude e, posúdený z pohľadu posilnenej klimatickej akcie, keď pôjdeme, teda pozrieme sa na dopady e, na iné sektory Ehm, aj pokiaľ ide o systém ETS a aké to môže mať teda e, dopady na iné sektory a pozrieme sa samozrejme aj na dopady e, e, Brexitu. Vidíme tú potrebu potrebu novej analýzy dopadov k tým veciam, ktoré boli zmienené v e, správe, pokiaľ ide o rozsah pôsobnosti, či teda e, sa budeme zameriavať na e, CO2. Rozhodla sa komisia, že to bude ťažisko, pretože predstavuje viac než 95 teda viac než 95 skleníkových plynov pochádza práve z lodnej dopravy a bude budeme sa odvíjať aj od veľkosti e, lodi k, k kargu, e, k tým nákladom. Beriem na vedomie vašu opozíciu. E, bolo to tiež stanovisko, ktoré vyjadrila rada, takže na toto budeme musieť teda zvážiť, pokiaľ ide o normy CO2. Najmä tento rok sa o tom veľmi diskutovalo eh, v IMO aj v eh, nadchádzajúcom roku v rámci MPC to bude veľká eh, téma a bude sa o tom hovoriť ešte viac na jeseň finančným zdrojom. Myslím, že všetci sme si zajedno v tom, že je potrebné e, hľadať nové zdroje pre dekarbonizáciu sektora. Ak bude ETS príjmy, by z tohto skutočne mohli prispieť ku e, financovaniu treba nové technológie, novú infraštruktúru, retrofitting. Takže v podstate toľko z našej strany zatiaľ. Ďakujem. Juta. Ďakujem všetkým, ďakujem e, tieňovým spravodajcom, s ktorými som viedla naozaj veľmi e, plodnú výmenu názorov pri vypracovávaní stanoviska. E, ďakujem za vaše príspevky. Pokúsim sa do troch minút to zvládnuť, ale asi to bude ťažké, lebo veľa vecí tu bolo povedaných. Peter Líze povedal si, že, eh, to oby, eh, že teda lode by sa mali plaviť eh, klimaticky neutrálne Všetky e, lode e, podľa e, tohto nariadenia sú povinné postupovať v EÚ. Vlastníci lodi spoločnosti, každý, kto vstúpi do Európskeho prístavu, je krytý týmto nariadením. Mali by sme hovoriť aj o percente, ktoré by sa mala odvádzať do Eh, plánovaného fondu. Určite sa nám podarí sa na tom dohodnúť. Nie som si istá, či je skutočne nevyhnutné otvoriť tento fond pre medzinárodné spoločnosti, ak ste niekde na eh, dovolenke eh, a platíte tam nejaké dane naviac za potraviny. Určite to nebudete nikde žiadať a mm, naspäť, ale budeme mať asi ešte e, o tom diskusie a skúsenosti z leteckého priemyslu budeme môcť prevziať. E, Juta, e, to, čo si spomínala, rada by som to vynichala. Skutočne chcem niečo urobiť pre zdravie ľudí v našich prístavoch. Katarín, emisie SX a NOX um, je e, to veľmi ťažké merať. V CO2 je to veľmi ľahké palivo, ktoré uskladňujete a spalujete to sa premení na e, CO2 s NOx-mi a SOx-mi je to e, komplikovanejšie, to závisí od spôsobu, akým prevádzkujete vaše e, stroje a možno by sa to ale vedecky dalo nejako vyriešiť, aby sme riešili aj tieto znečistujúce látky. Pán Vondrák, by sme mali toľko času, koľko len chceme, tak by som s vami v plnej miere súhlasila, aby som si povedala, počkajme 5-6 rokov, ale nemáme e, ten e, čas. Pokiaľ ide o, o, o plány, pracovala som v nemocnici v rámci um, riadenia kvality a sú tam mnohé krásne schémy, ako liečiť pacientov s určitými chore, chorobami, ale pacienti jednoducho sa takýchto plánov nepridržiavajú ich situáciu situácia sa zhoršuje a doktori museli postupovať mimo plánu, aby zachránili pacientom života. Tuto vlastne bude situácia rovnaká. Pán Wallace, presne ide o diskusiu o tom, koľko emisí pokrie e, rozšírený rozšírený rozsah pôsobnosti. Ja by som navrhla, ak máte k dispozícii prehľad o tom, e, koľkých emisí sa to bude v rámci toho, ktorého detvia týkať, tak potom sa môžeme k takémuto, takéto informáciám stretnúť. Pokiaľ ide o to námorné, o, o vojenské námorníctvo Spojených štátov, tak od roku 2001 využili, eh, teda vyemitovali viac ako miliardu skleníkových plynov. Myslím, že mm, tieto plavidlá ale neplavajú všetky do európskych prístavov, takže na to treba pomýšľať. Vy ste ďalej hovorili o IMO. Áno, IMO ako im bolo povedané, e, nikdy neurobilo žiadny krok bez toho, aby sa naň zatlačilo. Možno, že sa naše názory líšia v tejto e, otázke. Nie, už nehodno vyčkávať. IMO sa môže k nášmu systému ETS pripojiť, čiže o tomto nie je. Potom otázka e, zmeny základnej línie, či to nebude trestajúce pre tých prvých užívateľov. Hmm. Nie, tí, ktorí to už začali využívať, sú už istým spôsobom e, e, odmeňovaní. Ak už 25% majú, povedzme, v tejto chvíli, o 20, keď majú už teraz o 25% menej ako, eh, ako by mali mať, tak eh, to je dobre. Čiže určite ich netrestáme. Pani Dali, ďakujem veľmi pekne za podporu. Som rada, že sa vám moja správa páčila. Páskal, otázka úniku uhlíka. Počas verejného vypočutia, myslím, bolo pomerne jasne povedané, že čas, ktorý stratíme tým, že e, urobíme obchádzku e, tým, že potrebujeme dodatočné plavidlo, respektíve dodatočné lodné, lodné palivo. ja určite určite by som nebola za to, aby bola cena ETS tak vysoká, ale povedzme, že to nevidím ako schodné v nadchádzajúcich 5 mesiacoch. Ďakujem komisii za technickú pomoc. Som rada, že práce na ETS-u začali. Vy ste hovorili, že by sme mm, si mali zanalizovať, či chceme otvorený alebo uzatvorený systém ETS, pokiaľ ide o tie náklady na vyhýbanie sa pravidlám. No už to by bolo dobré, aby sme v tejto chvíli možno nastavili e, separátny systém ETS a potom to neskôr e, zosúladili, ale v každom prípade ide o niečo, čo by možno komisia mohla zanalizovať, ktoré opatrenie bolo efektívnejšie, ktoré menej. Samozrejme som otvorená ďalšej diskusii som si istá, že tých pozmenujúcich návrhov bude viac. Či už sa na nich zhodneme, alebo nie. Dobre. Takže lehota na predkladne pozmenujúcich návrh bude 3. marec. My budeme hlasovať v maji na Envy a potom na plenárke v júni. Ďalším bodom programu Poprosím sa za Ravenu. Sorry? OK, if you're OK. Come on. Nine, eight. Takže... Uh, I'm an expert in aviation. Ja som expertom na letectvo. 30% lietadiel je menej uh, efekt, efektívnych eh, než v Spojených štátoch a u nás. Plánujete zredukovať emisie CO2 aj v tomto sektore? Continuamos con el punto 16. Pokračujeme bodom číslo 16, výmena názorov s komisiou ohľadne elektronických cigariet a ohrievaných tabakových výrobkov. V prvom rade by som rád udelil slovo komisii. Pán Andrej Rís je tu za komisiu. Nech sa páči, máte slovo na 10 minút. Dobre popoludne. Dámy a páni, ďakujem za pozvanie na túto veľmi dôležitú diskusiu. Začnem prezentáciou aktuálneho stavu, pokiaľ je problematiku elektronických cigariet a ohrievaných tabakových produktov. Pamätáte si iste, že smernica o tabakových produktov vstúpila do platnosti roku 2016, nastavila pravidlá pre tabakové výrobky a ďalšie produkty pre elektronické cigarety. Ide o dôležitú legislatívu v spojitosti s kontrolou tabaku. Ide o to, aby sme aby jednoducho tabak a tabaké produkty boli menej atraktívne pre, pre mladých ľudí, čiže to je tiež cieľom tejto smernice. My očakávame eh, od smernice, že pomôže k zníženiu spotreby tabaku, tab- tabaku, posilní fungovanie vnútorného trhu EÚ a že zabezpečí náležitú úroveň ochrany zdravia Prečo sme sa rozhodli elektronické cigarety pod, podrobiť regulácii? Pri príprave smernice vyvstala potreba regulovať e, tieto produkty. 14 členských štátov napríklad v tom čase hovorilo o tom, že elektronické cigarety považujú za, za zdravotnícke pomôcky, ďalšie členské štáty nemalo žiadne pravidla v súvislosti s týmito produktami. Rovnako sme zaznamenali aj celkovo náraz na európskom trhu, pokiaľ ide o um, spotrebu elektronických cigariet. Objavili sa obavy, chýbajúce informácie, zavadzajúce informácie, um, otázky v spojitosti s rôzniacou sa kvalitou týchto produktov Pokiaľ ide o užívanie alebo spotrebu cigariet, mm, už e, podľa Eurobarometra z roku 2017 dva, dva, teda podľa prieskumu 15% už skúsilo elektronickú cigaretu 25 ehm, spomedzi 15-24 ročných ehm, sa teda teda vyslovili sa v tom zmysle, že vyskúšali už elektronické cigarety, ehm, Išlo aj o to, aby sa elektronickými cigaretmi e, postupovalo k tomu, že e, dôjde k zníženiu spotreby bežných cigariet, ale predsa len teraz aj e, tá spotreba elektronických cigariet narastla a boli sme aj napríklad nedávno v Spojených štátoch svedkami toho, že došlo k incidentom, že došlo k poškodeniu zdravia v súvislosti s elektronickými cigaretami. Akým spôsobom regulujeme elektronické cigarety. My samozrejme monitorujeme akékoľvek incidenty v spojitosti s využívaním elektronických cigariet. Smernica obsahuje pevný rámec, na, ktorý sa týka týchto produktov, napríklad e, Napríklad vitamín e, e, ktorý sa, využí, ktorý sa využíva v amerických cigaretách, je u nás v Európe e, zakázaný No a ďalej napríklad máme aj prísne obmedzenia, ktoré sa týka koncentrácie nikotínu na 20 mg. Smernica zavádza aj notifikáciu pre výrobcov, ktorí musia notifikovať produkty príslušným orgánom 6 mesiacov predtým, než tieto produkty uvedú na trh. Samozrejme, nie všetky aspekty boli harmonizované smernicou. E, učíme sa aj za pochodu. Napríklad e, využívanie extraktu kanabisu nie je na úrovni EÚ harmonizované. Potom, potom, e, potom, pokiaľ ide o ďalšie bezpečnostné prvky, to je, to je stále obavou u, u, u mladých ľudí. Um, smernica dáva možnosť členským štátom ísť nad rámec ustanovení a e, um, umožňuje členským štátom aj zakázať jednotlivé príchute. Členské štáty môžu samozrejme e, zorganizovať e, osvetové kampane na národnej úrovni, môžu jednoducho posilniť informačné ustanovenia, môžu upozorňovať na, na nebezpečenstvo vo väčšej miere, než káže smernica a nadväznosti na nedávne incidenty. Potom, pokiaľ ide o, pokiaľ ide o ohrievané tabakové produkty, e, tie sú regulované ako nové tabakové produkty, teda tie sú, tie sú vlastne tzv. novými tabakovými produktmi, e, podliehajú predchádzajúcej notifikácii a autorizácii zo strany príslušného orgánu. Mnohí z vás vedia, e, že e, máji prichádza do platnosti pravidlo, kedy napríklad mentolové cigarety nebudú už dovolené na európskom trhu, pretože je tomu preto tak, pretože ohrievané produkty e, nie sú vyňaté, ale teda podlieha... E, e teda, o čo vlastne ide? o čo vlastne ide pri ohrievaných produktoch. Komisia monitoruje obozretne tieto produkty, zhromažďuje vedecké informácie. Nedávno sme si všimli, že sa na trh dostali e, zariadenia, ktoré, ktoré e, sú iného charakteru, ktoré sú iného charakteru než ohrievané produkty. Často takéto zariadenia nespadajú pod, pod, legislat, pod národnú legislatívu, ktorá sa týka bezdymových produktov. My si myslíme, že EÚ my si myslíme, že tu boli aj určité zavádzajúce posolstvá, ktoré často propagovali tieto zariadenia ako lepšie alternatívy. Minulý rok počas FCTC a rozhodnutia COP 8. rozhodnutia COP e, bolo požiadané o vyhodnotenie produktov a výsledky potom budú odprezentované v rámci COP9. To tam sa bude konať v Holandsku. Čiže vystala potreba e, akceptovať alebo schváliť znenie, cieľom ktorého bude predchádzanie uh, predchádzanie, e, ktorého cieľom teda bude zabezpečenie e, súladu s, legis- s príslušnou legislatívou. Takže pozrieme sa na našu prácu Spomeniete si, že v smernici komisia vyžiadala, žiadala od komisie a rady do mája 2021 správu o implementácii smernice. Tu sme v prípravnej fáze. Môžete vidieť, že musíme posúdiť viacero veci. Elektronické cigarety, um, náhradné náplne, uh, musíme posúdiť aj vývoj na trhu. My teda zhromažďujeme údaje, pokiaľ ide o, každý, pokiaľ ide o každú jednu z týchto tém. Zriadili sme expertné skupiny spoločne s členskými štátmi. Tento rok Pracujeme aj na prieskumoch Eurobarometer, žiadame aj o vedecké stanoviská, žiadame aj o štúdie v spojitosti s vnímaním jednotlivých produktov a podobne. Nuža na záver pokiaľ ide o vedecké posúdenie, vedecké stanovisko, teda vedecký výbor, ktorý sa zaoberá novými rizikami so zdravím a životným prostredím, tento výbor sme požiadali o to, aby sa zacielil na elektronické cigarety a na ich e, účinky, ale aj, aj, aj, aj na to, čo sa udeje, keď e, teda sa skoncuje s ich užívaním alebo alebo keď, keď sa začne s ich užívaním. Takže tieto, tieto, dve, tieto dve fázy nás zaujímajú a určite vám v tomto smere poskytnem viac informácií, keď budeme mať e, stanovisko k dispozícii. Takže ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, pán Riz. Nech sa páči, poprosím. Pani Magib Sakop prvá sa prihlásila do diskusie. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem komisii za... Pani McGuinness, prepačte. Ďakujem veľmi pekne za užitočné informácie. Áno, ja dostávam otázky na túto tému. Sme si vedomi situácie v Spojených, v Spojených štátoch. Tá smernica samozrejme rieši otázky, ale nie úplne. Čo je zaujímavé, Eh, čo sme si počuli v prezentácii, respektíve sme si všimli. Zaujímavý je ten počet mladých ľudí, ktorí, už, ktorí teda eh, fajčujú elektronické cigarety. Radi by, hm, teda eh, zaujímalo by nás, zaujímala, zaujímala by nás ich skúsenosť. Možno nikdy predtým nefajčili klasickú, klasické cigarety, ale začali hneď elektronickými produktami. Takže zaujímala by nás ich skúsenosť. To, čo sa deje v Spojených štátoch, je naozaj niečím, čo nás vyvoláva obavu a budeme analyzovať napríklad e, úroveň harmonizácie. Vy ste hovorili aj o CBD, hovorili ste o rôznych príchutiach. Ide o niečo, k čomu by sme mali zaujať pozíciu vzhľadom na informácie, ktoré máme v dispozícii, alebo pokiaľ ide o ďalšie aspekty ďalšie, ďalšie zistenia v súvislosti s elektronickými cigaretami. Ehm, je to niečo, na základe čoho by sme mali pristúpiť k zmenám? Určite je fascinujúce, ehm, ako rýchlo vlastne ehm, získali popularitu elektronické cigarety. Je to preto, diverzifikuje sa tabakový priemysel, máme informácie aj k tomu. Minulý týždeň bol zverejnený zaujímavý výskum v Írsku a tam sa hovorilo o tom, že ženy, ktoré teda fajčujú elektronické cigarety, tak tak veľkosť eh, ich dieťaťa, alebo teda plodu je taká istá ako eh, u žien ktoré nikdy nefačili. Nejde o to, že by sme chceli propagovať e, vaping, teda e, tie elektronické cigarety, ale e, skôr ide o zaujímavé zistenie. Dokázali by sme si nejakým spôsobom získať podrobnejšie informácie a podrobnejšie zistenia. Ja som rada, že sme diskutovali, že diskutujeme o tejto téme, pretože podľa mňa musíme obozrieť mňa zblízka sledovať, čo sa deje v teréne. Nikto si ne- nedokážal predstaviť 25 Eh, mladých um, či elektronické cigarety a skutočne musíme vedieť eh, aj aký bude dosah na všetky vrstvy spoločnosti a samozrejme nie, nie je nám jasný ani dosah jednotlivých príchutí alebo tých doplnkov. Takže skutočne toto bude veľmi zaujímavé. Škoda, škoda, že musíme čakať e, na, na naozaj tú terénnu prácu, e, aby sme si vyčkali na... E, ale viem, že musíme mať jednoducho tie výsledky z praxe z terénu. Bez toho sa nepohneme pri našich posudzovaniach. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pani Megines. Pán Lize. Ďakujem pekne, predseda. Ďakujem aj komisii. Ja by som chcel komisiu požiadať. Pán Rys, alebo niekto iný, kto tu je, ja by som celkom rád lepšie pochopil, čo sa stalo v USA, pretože to je otázka, ktorú si kladú milióny ľudí v Európe a odpovedne môže byť, že začiatkom roku uskutočníme konzultácie generálne Santé už dnes by malo vedieť, čo sa tam stalo. Prečo toľky ľudia utopili také škody kvôli fačeniu elektronickej cigarety. No a čo môžeme urobiť preto, aby sa to v Európe nestalo? To myslím, že po mesiacoch, keď eh, tie udalosti stali a minimálne 3 mesiace potom, čo sekretariat výboru položil otázku, E, tak na to už musí byť pripravený, musíte mať pripravenú odpoveď, aby som si ju rád vypočul od komisie. E, možno by mi to tu mohol niekto ešte e, potom povedať, alebo ľudia, ktorí to sledujú na internete a majú k tomu informácie, pretože to je rozhodujúca otázka. Dnes sa cez obed na pracovnej skupine sme hovorili o rizikách Eh, rakoviny, ktorým sa dá hm, predchádzať. No a ak by sa to robilo, tak 50 50 prípadov rakoviny je spôsobených fajčením. My sme nemali informácie o tom, či e-cigarety spôsobujú rakovinu. No a my keď chceme bojovať proti rakovine a je tu možnosť, že ťažký fajčar by prestúpili na elektronickú cigaretu, nemôžeme to nemôžeme to, tomu brániť, ale podporovať. Na druhej strane musíme veľmi jasne povedať, že musíme urobiť všetko preto, aby mladí deti vôbec nezačali či už s fajčením, alebo s elektronickými cigaretami. Ja však zdôrazňujem, dnes máme veľa času, určite skončíme pred 18.30 a preto mm, som k tomu rád chcel niečo povedať. Takže 50% prípadov rakoviny spôsobuje fajčenie a ak je to možné, predchádzať tomu alebo znížiť toto riziko e, pomocou elektronických cigaret, cigariet, pretože ešte nikto nehovoril, že elektronické cigarety spôsobujú rakovinu. A e, treba to e, riadne preskúmať, a vidieť, avšak nechceme ľuďom odporúčať produkty, ktorý má je spojený s inými zdravotnými rizikami, preto otázka, čo sa stalo v USA a či to máme pod kontrolou, alebo či by sme mali relatívne rýchlo konať. Pekne ďakujem, pán Líze. Čas nie je problém v zásade. Takže máme čas aj na ďal... Máme čas, máme čas. Ja by som eh, rád eh, sa vyjadril za SAD. Boli sme svedkami boli sme svedkami kríze za uplynulé obdobie v Spojených štátoch med, medzi 2011 a 2018 tým využívanie eh, elektronických cigariet sa, mm, eh, sa zvýšilo z 1,8% na 20%. Napríklad v Španielsku správa ministerstva zdravotníctva odhalila, že polovica, adoles, že polovica mladých už eh, užíva tieto cigarety a pred dvomi rokmi to bol len jeden z piatich mladých. E, VHO upozorňuje a upozorňuje e, regulérne o, o tom, že považuje tieto produkty za škodlivé. Zdá sa, že európska legislatíva nie je prispôsobená na túto realitu, ktorú údaje popisujú. V novembri podskupina k elektronickým cigaretám eh, vyjadrila súhlas eh, s tým, že eh, napríklad tie produkty, ktoré, ktoré napríklad obsahujú kanabis, môžu mať môžu mať, alebo teda, že to môže vytvárať dojem, že takéto produkty sú blahodárne pre pre, pre zdravie. No a v pracovnom dokumente k smernice 2011 k zdaňovaniu tabaku samotná komisia uviedla, že táto smernica neslúži už svojmu účelu a že by bolo treba sa pozrieť na jednotlivé aspekty opätovne e, zamerať. Zamerať sa na otázku verejného zdravia, otázku zdaňovania a aj na, samozrejme zamerať sa na túto aktivitu aj z pohľadu novej agendy, novej stratégie boja proti e, rakovine na záver by som rád vedel, že či komisia plánuje novelizovať túto legislatívu, či plánuje prepracovať túto smernicu a rád by som vedel, či sa pripravuje regulácia eh, obsahu CBD, teda kanabidoidov, alebo či teda komisia plánuje eh, plánuje riešiť aj eh, teda elektronické cigarety bez nikot nikotíno, bez obsahu nikotínu. Pani Lová, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja vystúpim v mene kolegyne Frederik Ries, ktorá bola tieňovou spravodajkyňou eh, pre smernicu o tabakových produktov, produktoch a ona vyzýva, eh, aby sme kladli otázky komisie. No a na úvod eh, jedna pripomienka k možným toxickým efektom akýchkoľvek produktov. Keď sa hovorí o rakovine, tak dátum, keď môžete očakávať jedovatý efekt produktu, je približne 10 rokov potom, čo ho používate. Takže možno to je dôvod, prečo momentálne nemáme žiadne informácie a možno by sme nemali a predávať produkt keď máme 10 rokov skúsenosti. Takže otázky sú, či by komisia mohla potvrdiť, že žiadny európsky prípad podobný, podobný ochorení plúc ako v USA bol, sa neobjavil v Európe, okrem toho belgického prípadu, ktorý poznám. Čo sa týka rizik elektronických cigariet, ktoré predstavujú pre nefajčiarov, ktorí ich začnú používať, je komisia ochotná prijať nové iniciatívy v nadchádzajúcich mesiacoch na to, aby zabránila systematickému zacielovaniu mladých strany tabakového priemyslu môže komisia potvrdiť štúdie, napríklad z e, Public Health England, ktoré ukazujú, že v Európe ochutené elektronické cigarety prispeli k nedávnemu poklesu fajčenia medzi dospelými. No a posledná otázka, keď komisia bude hovoriť o implementácii smernice o tabakových produktoch v roku 2021, môžete no potvrdiť, že vyvážili európsky prístup, ehm, zostane platný, hlavne považovať elektronické cigarety ako efektívny nástroj ehm, boja proti fajčeniu, ako menej nebezpečnú alternatívu E, cigaretám. No, ďakujem pekne. Slovo dostáva teraz pani Benio za ID. Nech sa páči, o Benoa. Nie. Nech sa páči, na tretíkrát sa mi to podarilo. Ďakujem. Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia, spotreba tabaku medzi v roku 2016 a 2017 klesla o 6 percentuálnych bodov podľa Eurobarometra. Štúdia zverejnená v odborných časopisoch ukazuje, že elektronická cigareta je efektívnym nástrojom, ako postupne prestať fajčiť vo Francúzsku. Elektronická cigareta je zakázaná od roku 2000, od apríla 2017 na niektorých priestoroch, napríklad na školách. A Myslím, že to Slovensko ide dobrým smerom. No, čo sa týka tých e, tekutín, ktoré sa spalujú, tak ja chcem pripomenúť, e, že počet e, tekutín, ne, ktoré nedodržujú predpisy Európskej únie v Európe nelegálne sa objavujú. No a ja chcem upozorniť na existenciu drogy Budabu, no a tá sa konzumuje pomocou elektronickej cigarety a je to syntetický kanabinoid, a je to veľké nebezpečenstvo medzi mladými v Európe už spôsobilo dosila úmrtia. No a ja sa preto pýtam, čo robí komisia e, z hľadiska kontroly e, produktov, ktoré nelegálne kolujú e, v šengenskom priestore. Ďalej, aké sú vaše kroky proti nelegálnemu obchodovaniu a nelegálnemu predaju drogy Budabu. Ďakujem pekne, pani Venie. No a slovo dostáva pani Rivasi zo skupiny Zelených. Ďakujem veľmi pekne. Tak ako povedala komisia, tak myslím, že je dôležité, aby sme rozlišovali medzi elektronickou cigaretou a, a, a zahrievanými tabakovými produktami, pretože tu sú rôzne e, produkty, tak preto, a keď a, e, obsahujú elektronické cigarety, tabak, tak nemá k ním pristupovať rovnako ako k cigaretám. No a, no a napríklad môže byť Litva, čo e, hovorí sa o revízii tabakovej smernice, ale hovorí sa o málo o zmene legislatívy na zdaňovanie tabakových produktov a to je dôležité. No a ja e, chcem spýtať, aké sú e, zámery komisie v tejto oblasti v nadchádzajúcich mesiacoch. No a otázka je, aké je prepojenie elektronických cigariet a zdravia. A ja sa pamätám na rozpravu z roku 2014 o smernici o tabakových výrobkoch. Ja som upozorňoval na skutočnosť, nie je normálne, že elektronické cigarety sa vnímajú ako len také nejaká odkrajová, nepodstatná vec. Ja som povedal, že musíme dávať pozor, neviem nič o chemických aditívach, o o reziduách spôsobených e, spalovaním, o skombinovaných efektoch. Ne, nič nevieme. No a momentálne e, som sa e, rozprával s profesionálmi sektora, hovoria, že treba vedieť viac o dopadoch produktov. No a teda myslím, že sa týka revízie smernice, a treba byť prísnejší, no a my sme a, a povolili veľmi laxne takéto produkty, no a komisia hovorí, že čaká na vedecké analýzy. Ja si myslím, že treba čakať, kým budeme mať tých chorých. Keď sa pozrieme na čísla v USA, tak momentálne 2409 chorých a už veľa úmrtí. No a hranica o tabakových výrobkoch znížila, znížila fačenie medzi mladými. A čo sa urobilo? Zavedli sa veľmi príťažlivé arómy a príchute zacielené na mladých. No a nakázali sa príchute. No a vyslá elektronická cigareta. No a vy ste povedali, že 25% mladých používa elektronickú cigaretu. No a ja by som bol rada, keby niekto skončil fajčiť pomocou elektronickej cigarety, no ale medzi mladými to ide úplne inou, iným, iným smerom, no a kto z toho profituje? Producenti tabaku, no ja myslím, že treba byť oveľa prísnejší. Pozrite sa na USA, oni teraz zakazujú používanie príchutí, takže aj komisia by mala zakázať používanie príchutí. No a zverili ste to členským štátom. Pozrieme sa na Francúzsko. Francúzsko je druhým najväčším používateľom elektronických cigariet eh, po USA. No a no, používame v Francúzsko. Dve molekuly sú problematické, problematické v tých eh, tekutinách eh, diacetyl a pentanedion D3. No, 2, 3, no a diacetyl bol zakázaný, pretože je spojené s plúcnými problémami v USA. No a Takže podporuje sa používanie týchto e, látok a ja sa teda komisie pýtam, aké opatrenia, oveľa prísnejšie ako e, dnes sú, e, príjmete z toho, aby ste čakali na revíziu smernice o tabakových výrobkov. Treba zakázať používanie niektorých látok, treba vykonať štúdie o aditívach, no a predovšetkým, keď sa používate vedecké poznatky. No a čo spôsobili tej smrte v úmrtia v USA. Kvôli tým zmesiam, no a to je tá personália elektronických cigariet. No a tie opatrenia musia byť prísnejšie. V, vo Francúzsku sa tieto zmesi robiť nemôže. Takže je tu naozaj naliehavý, naliehavý stav a urgentná situácia. Ďakujem pekne, pani Rivasi. Nie, nie, nemáme eh, teda obmedzenie času, ale predsa len musíme eh, dodržiavať určitý, určitý časový rámec. Nech sa páči ďalší rečník. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem za možnosť eh, vystúpiť. Ja som inžinierom, takže ja by som mal radšej, a bol by som rád, keby sme mali presnejšie údaje. Ja som si prečítal 24 rôznych akademických štúdií, na tému používania elektronických cigariet a, a fajčenia, no a v skutočnosti môžem povedať len to, je tam všetko a opak všetkého, takže predtým, než rozhodneme, tak by som rád požiadal skutočnú vedeckú štúdiu týkajúcu sa toho, čo je táto vec. Môžeme to používať na zníženie fajčenia, alebo je to Mm, hrozba pre mladých, ktorí to používajú na to, by začali a dostanú sa, a budú mať z toho zdravotné starosti, e, zdravotné problémy. A takže ja by som bol rád, keby komisia spustila nejakú skutočnú vedeckú štúdiu o tejto veci. Ďakujem pekne. Posledný, ako posledný dostáva slovo pani Schaldemose v mene socialistov a demokratov. Ďakujem pekne, budem pokračovať po anglicky, keďže tu nie je dánske tlmočenie, takže ja si uvedomujem, že môže byť náročné prijať rozhodnutie na komisii o tom, ako konať v tejto oblasti kvôli nedostatku reálnych vedeckých dokumentov o dopadoch, avšak musím povedať, množstvo spoločnosti, európskych spoločností proti rakovine odporúčajú oveľa prísnejší prístup k zohrievanému tabaku a elektronickým cigaretám. Nemyslí si komisia, že v členských štátoch, ale nebolo by lepšie môcť tak pre, mať spoločný prístup a založený na princípe preventívnej opatrnosti a Nebolo by lepšie začať eh, zakazovať elektronické cigarety a ďalej, neskôr, keď budeme mať lepšie poznatky, tak to môžeme opäť eh, použiť. Eh. Takže moja otázka znie, nemyslíte si, že európske spoločnosti na boj proti rakovine hm, majú také jednoznačné stanovisko? Ďakujem. Teraz poprosím opätovne komisiu. Pán Víz, nech sa páči, máte slovo. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne. Ja sa vynasnažím e, zodpovedať e, otázky, ktoré položili poslanci parlamentu. Dovolte mi najskôr zodpovedať Gotthard. No, hovoríte o vedeckých poznatkoch. My vychádzame zo štúdie Eurobarometra z roku 2017 a zaznela tu otázka o využívaní elektronických cigariet zo strany mladých ľudí. Takže teraz čakáme na zúplne tejto otázky na barometr 2020. A používame len elektronických cigariet, alebo možno experimentovali s cigaretami a elektronickými cigaretami súčasne, že budeme sa to snažiť objasniť s výskumníkmi, ako sa dá lepšie riešiť táto otázka. Ďalej. Ako vieme, história tejto smernice, prvý návrh komisie bol oveľa reštriktívnejší. Elektronické cigarety, voči elektronickým cigaretám bolo oveľa viacej opatrnejší sme celým procesom a skončili sme s riešením, ktoré momentálne existuje. To je taká zmes harmonizácie na úrovni EÚ s mnohými ďalšími opatreniami členských štátov. A ja myslím, že e, kríza, situácia v USA spustila za mm, e, príčinu, aby členské štáty to brali oveľa prísnejšie ako v minulosti, takže ako som už povedal, diskusia o zaka, zákaze príchuti prebieha jedna krajina to urobila a jedna, dve alebo tri ehm, budú pokračovať o pár mesiacov. Vidíme tiež eh, zaujímavé aktivity týkajúce sa právam pre rodičov, školy, učiteľov a čo sú elektronické cigarety, aký produkt a čo môžu spôsobiť deťom alebo mladým. Zároveň e, sa e, zaoberáme balením, zdaňovaním, takže to je e, prebiehajúci proces. Pokiaľ ide o výskum, snažíme sa, no čo, čo robí ten vedecký e, výbor, snaží sa získať čo možno najviac e, dôkazov zo všetkých možných zdrojov, e, z výskumu EU alebo naša spolupráca s USFDA, s Japonskom, takže vytvárame akýsi súbor dôkazov, to nie je problém e, len v Európe, ale v, na celom svete e, a podobne tak e, robia aj na sekretariáte VTO. Takže Dúfame, že v najbližšej budúcnosti sa nám podarí zodpovedať celý rád ďalších otázok, aby sme mali naozaj vyvážené eh, dôkazy, čo funguje, čo nefunguje. Jedna z otázok, eh, ktorá, eh, ktorú sa pýtame tohto vedeckého výboru je, či je lepšie fajčiť riadne alebo elektronické cigarety. Ehm, existuje viacero štúdí, ale nie je ešte vyvodený žiadny záver, ktorého by sme mohli eh, vychádzať eh, pre našu budúcnosť. Komisia implementuje to, čo eh, schválila rada a parlament. Máme teda rámec a robíme, čo je potrebné. Samozrejme po osudzujem aj situáciu v USA v rámci mojej odpovede na otázku pána Lízeho. Ten začiatok tam nebol dosť jasný, teda ako posudzovať tieto prípady, lebo aj klinické závery sa rôznia, do akej miery ten stav bol ovplyvnený e, produktom samotným. Problémy e, vyplývali najmä e, z používania rôznych vitamínov v tekutine, ale aj konope simultáne. Takže v Európe eh, sa eh, eh, teda snažíme analyzovať a Spojené štáty tiež pokračujú v prácach a tiež máme, a snažíme sa mať systémy včasného varovania, napríklad systém v RAPEC, ktorý je systémom na e, kontrolu e, tovarov určených spotrebiteľom a nebola tam žiadna notifikácia v rámci tohto e, systému a tiež systém na kontrolu zdravotných hrozieb hm, aj belgické orgány sa stretli s takýmto prípadom, takže máme určité e, prípady, kde je to podozrenie, ale klinicky to ešte nie je potvrdené. Takže nemáme e, podobnú situáciu ako v USA a sú tam ešte mnohé ďalšie dôvody, e, prečo to nebolo možné presne preskúmať aké sú eh, nedostatky v členských štátoch štátoch. Členské štáty implementujú nariadenia, každý to robí e, svojim spôsobom, ale môžu sa stretávať aj v rámci odborných e, skupín, e, vymieňať si skúsenosti v súvislosti s implementáciou rôznych legislatívnych aktov, nie len pokiaľ ide o tieto cigarety, ale aj o iné produkty kontakty. Takže snažíme sa zabezpečiť, že je tu e, výmena poznatkov v rámci nášho e, kontinentu. A zároveň sa snažíme posudzovať a skúmať, ako vyzerá celý e, trh s tabakovými výrobkami v databáze, ktorá bola vytvorená na základe tejto legislatívy. Máme 253 tisíc notifikácií o produktoch, nielen teda o elektronických cigaretách, ale o ďalších produktoch na oveciach v kombinácii e, s týmto produktom, čiže tam je tých variácií veľa. E, radi by sme vedeli, ako tento produkt môže vstupovať na jednotný e, trh. Každá e, spoločnosť e, by mala notifikovať uvedenie tohto produktu na trh 6 mesiacov vopred. Nie je možné tento produkt na trh uviezť bez e, notifikácie a bude potrebné e, posúdiť, čo sa v produkte nachádza a opýtať sa prípadné e, otázky ďalšie alebo požiadať o ďalšie dôkazy, čo teda spoločnosť v súvislosti s týmto produktom už vie, aké dôkazy vie predložiť. K otázke pani Rivasi je to produkt tabakový, je to elektronická cigareta a tá klasifikácia po diskusiách v medzinárodnom e, spoločenstve sa teda e, rozhodlo, že to bude rovnaká skupina ako elektronické e, cigarety a preto aj FCTC a COP E, to takto e, e, ponímajú a potrebujeme to takto pochopiť a do leta od sekretariátu požadujeme odpoveď mm, o týchto aj zahrievaných tabakových výrobkoch a ďalších produktoch či by sme mohli byť eh, reštriktívnejší. Pani Sante sa opýtala, či eh, tu môžeme aplikovať určité eh, zákazy. Viaceré krajiny sa tak rozhodli. India napríklad sa rozhodla, že bude aplikovať zákaz. Je to ale komplikovaný moment. Nemáme to v našej legislatí legislatíve musí to tiež vychádzať zo zásady proporcionality, primeranosti a z iných opatrení. A, e, k otázke, či e, môžeme to urýchliť s členskými štátmi. My sme vlastne akýmsi ochrancom legislatívy, ale musíme konať v naliehavých situáciách a, a vypracovať novú legislatívu. Takže to je to, čo robíme. Členské štáty máme taký pocit, že teraz majú oveľa väčší záujem konať. Možno aj ten prípad v USA to celé e, spustil, čo teda uvidíme, ako sa nám podarí zozbierať dôkazy v nadchádzajúcich mesiacoch a, dúfam, že sa nám podarí e, poskytnúť vám správu o implementácii do nadchádzajúcej jary a že už budeme mať dovtedy dostatok e, dôkazov a informácií o tom, aké kroky treba podniknúť. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem komisii aj všetkým kolegom, Pôjdeme teraz hneď na body 17 a 18. Budeme o nich diskutovať spoločne. Ide o dve osobité správy Dvora auditorov. V prvom prípade ide o európske environmentálne účty, v druhom prípade ide o emisie skleníkových plynov v Európskej únii. V prvom rade by som rád udelil slovo na 10 minút zástupcom Zastupcovi eh, Európskeho dvora auditorov, pán, najprv teda má slovo pán Joao Figueira. Nech sa páči k prvej správe. You, Ďakujem pekne, pán predseda. Rád by som sa na úvod poďakoval eh, výboru Envy za pozvanie dvora auditorov za účelom odprezentovania správy o európskych environmentálnych e, účtoch a tiež o emisiách skleníkových plynov, správy, ktorú odprezentujeme trochu neskôr. K tej prvej e, správe. Prvá otázka, ktorú by som rád nadniesol, je technika nám tu nejako nefunguje. Čiže Prvá otázka, ktorú chcem nadnes a zároveň aj zodpovedať, prečo tento audit? Hlavná odpoveď je nasledovná. Európske environmentálne účty sú veľmi dôležitým zdrojom informácií pre environmentálnu politiku, ako napríklad e, pre cieľ trvalo udržateľného rozvoja 7. environmentálny akčný plán. Ako e, veľmi dobre viete, ako poslanci tohto parlamentu, E, aktuálne a spolahlivé informácie sú veľmi dôležité v záujme monitorovania postupu trvalo udržateľného vývoja. E, environmentálne účty sú štatistickým rámcom popisujúcim vzťah medzi e, životným prostredím a ekonomikou rokov a tiež kvalita a relevantnosť environmentálnych účtov sú dôležité, aby sa maximalizoval ich dopad. S touto otázkou e, tiež súvisí otázka, prečo sme tento audit robili. A musíme si byť vedomi toho, že v tomto štatistickom rámci je viacero úrovni Je tu viacero zúčastnených strán na úrovni členských štátov a tiež na úrovni Európskej únie a všetci z nich majú špecifické úlohy a špecifické zodpovednosti, aby splnili všetky úlohy v súvislosti s, toto, s týmto štatistickým rámcom. Ďalšia otázka, ktorú by som rád um, nadniesol, je, čo sme sa pýtali a ako sme nachádzali odpovede v tomto audite. Hlavná otázka, ktorú sme nadnesli, je, či e, komisia správne e, nastavila, riadila a využívala environmentálne účty. Aby sme sa dopracovali k odpovedi na túto otázku, posudili sme, ako komisia riadila vývoj týchto účtov a či splňajú potreby európskych politík na začiatku tohto auditu sme sa teda pýtali tieto otázky a teraz vám odprezentujem naše závery. Čo eh, aké závery, eh, k akým záverom sme sa dopracovali. Eh, zistili sme, že strategický rámec pre európske environmentálne účty ešte nie sú komplexné. Komisia eh, neporovnala, eh, nemá eh, celú sadu potrieb pre posúdenie európskych environmentálnych účtov. Nie sú k dispozícii dokumenty so stredno dlhodobými údajmi, ktoré sú potrebné pre tvorbu politik a pre monitoring a potreby týchto environmentálnych environmentálnych účtov ešte nie sú úplne jasné ani indikátory, ktoré sú potrebné pre vytvorenie politiky a monitoring. Stratégia ani e, nebola doplnená komplexným akčným plánom. Je e, tu stratégia pre európske environmentálne účty, ale neexistuje dobrý akčný plán na implementáciu cieľ. A tiež sme zistili, že e, na posledné stratégie e, e, opakovali určité strategické ciele viac než 10 rokov. E, ďalšie naše zistenia sa týkajú nedostatkov, ktoré sme zistili nedostatkov pri implementácii európskych environmentálnych účtov mm, Zistili sme, že komisia implementovala štatistické e, moduly e, bez e, analýzy nákladov a zisku. Tiež sme zistili, že implementácia európskej environmentálnych eh, účtov tohto modulu trvala okolo 10 eh, rokov. Eh, komisia nevyužila tieto moduly európskej environmentálnych účtov vo všetkých relevantných politikách. Moduly neboli využité ehm, v plnom potenciáli na monitorovanie kľúčových politik, napríklad dohovola e, cieľov trvalo udržateľného rozvoja 7. E, environmentálneho akčného plánu. Niektoré moduly boli publikované osobitne a neumožňovali integrovaný e, pohľad. Kľúčoví používateľe používali alternatívne zdroje údajov. A tiež musíme, pokiaľ ide o naše závery, konštatovať, že Eurostat sa potýka s e, výzvami pri e, zbere aktuálnych údajov vysokej kvality. Zistili sme, že niektoré e, výzvy e, pri zbere dát, e, tak aby boli aktuálne, sa tam vyskytli. Niektoré údaje boli nazbierané, získané rýchlejšie, než bolo požadované, ale nie všetky možnosti boli využité na získanie údajov Eh, mnoho údajov eh, sme nezískali, keď ich bolo možné získať už v eh, predstihu. A výzvou bola tiež kvalita údajov. Nesprevádzali ich postačujúce informácie, ktoré by Eurostatu umožnili dobre posúdiť kvalitu údajov. Eurostat rieši problémy, ktoré nadniesli jednotlivé členské štáty, ale usmernenia ohľadne metodologických problémov trvali viaceré roky. Na e, tomto základe sme vypracovali určité odporúčania komisii a tieto odporúčania súvisia najmä s tými slabými stránkami. Komisia by mala zlepšiť strategický rámec pre európske environmentálne e, účty. E, komisia by tiež mala zlepšiť relevantnosť modulov európskych environmentálnych účtov pre tvorbu politik a mala mala by e, zlepšiť aj aktuálnosť týchto údajov e, je mi potešením, e, že môžem konštatovať, že e, oddelenia príslušné v komisii akceptovali tieto naše odporúčania. Máme tiež informácie, že ich začínajú už implementovať a to je dobré, že o tom vieme. A tiež chcem e, zdôrazniť, že spolupráca s Eurostatom a s by bola veľmi dobrá a umožnila nám splniť si túto e, prácu na našom e, audite. Ďakujem, pán predseda. Takže teraz e, poprosím pána riaditeľa dvojtorov za, o prezentáciu druhej správy. Um, uh, yes, Veľmi pekne ďakujeme za vaše pozvanie. My samozrejme sa zaoberáme jednotlivými aspektami udržateľného využívania jednotlivých zdrojov a ďalšími aspektami. Vždy radi medzi vás prídeme a diskutujeme o našich zisteniach. Dnes um, by som rád poinformoval o správe, ktorú sme zverejnili v novembri minulého roku Takže ide o akési pripomenutie si mm, progresu, ku ktorému teda došlo. Vidíte e, graf. E, chcem ešte ale pripomenúť, že keď hovoríme o emisiách skleníkových plynov, tak e, emisie, tak, tak tam e, ide najmä o emisie CO2, ale mm, aj emisie metánu zohrávajú pomerne dôležitú úlohu Hm. O tom vlastne potom pojednáva aj naša správa. Takže tu je graf o pokroku eh, do dnešného dňa. Myslím, že ten pokrat, pokrok bol pomerne značný. Myslím si, že sa nám pomerne darí dobre plniť náš cieľ, ale predsa len aj tá, tá výzva do budúcna je eh, obrovská a skutočne si dosiahnutie tejto výzvy vyžiada ešte ďalšie a ďalšie eh, úsilie. Mm, Analizovali sme si, eh, o čo ide. Mm, snažíme sa vždy o spoľahlivú štatistiku, spoliehame sa na úlohu a prácu Európskej komisie, ehm, spoliehame sa na úlohu environmentálnej agentúry v Kodani, ale pri našej práci teda vychádzame najmä z údajov zo šesti členských štátov Nemecka, Talianska, Českej republiky, Polska, Francúzska, Rumunska a mm, zobrali sme pri našej práce aj, práci aj do, do úvahy aj prácu UNFCCC. Takže k našim zisteniam. Najprv tá dobrá správa. Zistili sme, že komisia verifikuje údaje náležitým spôsobom v súlade s kiotským protokolom, v súlade s protokolom IPCC. Máme informácie aj k dopadu napríklad letecké, letectva, um, Kvalita údajov podľa nás sa neustále zlepšuje v súčasnosti mm, máme pocit, že naozaj e, došlo k zmene, k lepšiemu, pokiaľ ide o kvalitu, o korekciu údajov. No a teraz k oblastiam, kde, sme, kde to vnímame tak, že treba ešte určité vylepšenia. LULUCF je nie tak veľmi úspešným príbehom. Do roku 2020 ešte CF súčasťou cieľa nie je. Ale do roku 2030 sa už LULUCF stane súčasťou cieľa. My by sme boli veľmi radi, ak by sa z LULUCF zaobchádzalo tým istým spôsobom ako s inými komponentmi, aby sme mohli namerať vlastne náležitým spôsobom príslušný pokrok. Mm, myslím, že môžem povedať, že je tu aj určitá úroveň neistoty. Určite nejde o úplnú neistotu, ale tá úroveň neistoty je pomerne veľká v prípade CF. E, samozrejme, všetko bude závisieť aj od aspektov ako napríklad sekvestrácia uhlíka a podobne do budúcna. Pokiaľ ide o novú technológiu, tam vnímame, že existuje priestor na ďalšie, na, teda ďalšie zlepšovanie, na to, že skutočne nové technológie sa budú dať využiť pri dosahovaní ďalšieho pokroku. Poďme, poďme k budú, po, po, poďme k takej prognoze do budúcna. Je dobré, že e, tu máme ciele, ktoré boli nastavené pre viaceré európske odvetvia s výnimkou Traluce teda Eva medzinárodnej lodnej prepravy. O tom ste diskutovali dnes. E, Mám, sú k dispozícii cestné mapy v mnohých kľúčových oblastiach, ale v prípade pohospodárstva či LULCEF napríklad neexistuje žiadna cestná mapa. No a to je, e, to je oblasť, ktorej by sme určite e, mohli ešte veci vylepšiť. E, k výkazníckému rámcu Príslušné e, teda orgány by mali byť schopné nahlasovať, ako postupovali. Komisia predkladá ex ante odhady v prípade možno dvoch tretín mm, politík na znižovanie vplyvu klimatických zmien mm, vyratáva ex post indikátory v prípade dvoch petín politik a opatrení, ale neposkytuje odhady v prípade kľúčových, niektorých kľúčových európskych politik, ako napríklad v prípade ETS a poľnohospodárskej e, spoločnej poľnohospodárskej politiky. My sme samozrejme vychádzali potom ďalej z týchto postrehov. E, riešili sme, ako som už povedal, sektor LULUCF e a jeho zosúladenie. Chceli by sme, aby komisia lepšie možno riešila alebo sa zaoberala oblasťou medzinárodnej lodnej prepravy. Ide aj o to, aby sme sa ubezpečili, že to všetko príspeje k dosahovaniu cieľov, ktoré boli vytýčené do roku 2050 Ďalej ide aj o to, aby sme dokázali vyhodnotiť dopad emisí všetkých európskych politík a opatrení a samozrejme nahlasovať výsledok takéhoto posudzovania UNFCCC. Takže ešte v kocke niektorým aspektom. Dobrou správou je, že medzinárodné výkazníctvo e, je v poriadku, dokážeme, naplňame medzinárodné normy a samozrejme budeme musieť v podobnom duchu naďalej pokračovať, vynakladať e, úsilie a pracovať na jednotlivých aspektoch. Ďakujem veľmi pekne, toľko z mojej strany. Pán, pán raditeľ, ďakujem veľmi pekne, hovorí pán predsedajúci. Nech sa páči, kolegyne, kolegovia, kto si želá vystúpiť v diskusii za SAD? Pani Spek, nech sa páči. Veľmi pekne ďakujem, pán predseda. Presne ako ste povedali, skleníkové plyny je, sú z jednou z najväčších environmentálnych víziev našich čias. Komisia pripravila, ako bolo povedané, mnohé e, cestné mapy pre jednotlivé sektory, ale takýto plán dosiaľ neexistuje napríklad pre polnohospodárstvo. E, pre, um, pri, priemyselné pohospodárstvo produkuje viac ako 14 uh, um, emisí skleníkových plynov, čo možno prirovnať uh, emisiám z dopravy. Takže samozrejme komisia sa snaží riešiť tú situáciu, a, ale SPP neobsahuje žiadne záväzky v súvislosti s znižovaním emisí. Takže ja sa idem spýtať, kedy a ako dvor auditorov plánuje monitorovať e, tento sektor do budúcna. Ďakujem. Ďakujem za zelených, pani O'Sullivan. Ďakujem. Ďakujem za prezentáciu pokiaľ ide o mm, meranie uhlíka v odolných a zdravých oceánoch. To je veľmi dôležité z pohľadu riešenia klimatickej krízy. Oceány už absorbovali 93 ehm, teplá, ktoré pochádzajú z emisí uhlíka. No a mm, preto sa pýtam, myslíte si, že potenciál e, tzv. modrých e, uhlíkových ekosystémov, ako napríklad, e, ako napríklad morské riasy a podobné, mm, a, a, a podobne, či takéto niečo dokáže, či takýmto spôsobom dok- sa budeme dokázať dopracovať k našim cieľom. Uh, tento potenciál, ktorý by pomohol národným vládám porozumieť tomu, um, uh, o čo ide, alebo do akej miery ide, ide o problém pri vplyve na biodiverzitu. Ďakujem veľmi pekne pani O'Sullivan, za PP pani Novák. Ďakujem pekne za slovo. Ďakujem za veľmi vyčerpávajúcu, veľmi názornú správu. Pre naše politiky je veľmi dôležité, aby sme mali k dispozícii podrobné štatistické dotat, do údaje, aby sme vedeli predpokladať, aké e, problémy nás očakávajú a aby sme tieto následne vedeli riešiť. Tešíme, že ste pripravili primerané P Eh, pred primerané návrhy aj pre eh, komisiu. A čo by ma zaujímalo je, či eh, vaša komisia primerane reaguje na vaše odporúčania a či komisia vaše odporúčania aj plní. Samozrejme si želám, aby údaje, ktoré agentúry dostávajú, boli realistické, aby to boli skutočné údaje, pretože občania často viac dôverujú medzinárodným analýzam než domácim, tak preto je veľmi dôležité, aby takéto medzinárodné analýzy boli spoľahlivé a pravdivé. Ďakujem. Ďakujem. Pán Figuero, želáte si vystúpiť ako prvý? Rozumiem tomu správne, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem poslankyňam a poslancom za nadnesenie týchto otázok. Možno Peter Welsh by sa mohol vyjadriť k otázkam v súvislosti s emisiami skleníkových plynov, e, v súvislosti s otázkami e, ohľadne oceánov a podobne. Ja by som sa e, rád vyjadril k otázkam, k dobrým štatistikám a k tomu, ako, komisia, ako sa komisia e, pripravuje na nové zmeny v súvislosti s e, reakciou na uvedené odporúčania. Uviedol som už, že komisia akceptovala všetky odporúčania z našej strany a poskytli nám ďalej aj určité informácie k implementácii našich odporúčaní. Ide tu ide, e, bude zrejme, teda e, bude zorganizované stretnutie riaditeľov štatistických úradov zo členských štátov, respektíve už sa toto stretnutie konalo a počas stretnutia e, riaditeľia diskutovali o našich odporúčaniach a začali diskutovať aj o zavedení zmien do rámca v tejto súvislosti. No a odporúčania teda e, boli nielen akceptované Eurostatom a DGNV, ale rovnako boli postúpené aj riaditeľom e, úradov na e, národnej úrovni a tí už e, začali na našich odporúčaniach pracovať. Pokiaľ ide o emisie skleníkových plynov. Pán predseda, ak dovolíte, eh, poprosil by som kolegu, aby zareagoval. Pokiaľ ide o budúcnosť monitorovania environmentálneho dopadu polnohospodárstva, tam by som začal v prvom rade. Nechcem nič slubovať, ohľadne toho, čo zverejníme v budúcnosti, ale zrejme zverejníme niečo k dosahu na biodiverzitu, e, dosahu pomospárstva na biodiverzitu. Ehm, anali- pýtali sme sa aj na emisie polnohospodárstva a určite sa budeme tomu venovať. Parlament aj rada nás požiadali o to, aby sme sa zaoberali záväzkami v súvislosti s environmentálnymi otázkami. Ja si myslím, že by sme určite eh, sa mali tým zaoberať. Dohodli sme sa, že v priebehu nadchádzajúcich šiestich mesiacov sa budeme týmito témami zaoberať. K oceánom Určite to vyvoláva obrovské obavy, pokiaľ ide o absorpciu tepla oceánmi. Ja mám osobne obavu v tejto súvislosti ohľadne dosahu, ktorý to môže mať. Určite e, to vyvoláva obavy v súvislosti s dopadom na pobrežné regióny. My sme sa tým trošku zaoberali aj v súvislosti s e, problematikou záplav, ale určite sa budeme tým zaoberať aj ďalej. Premyslím si, ako by sme mohli ako by sme sa mohli tomu ešte venovať. Potom, pokiaľ ide o e, našu spoluprácu s komisiou, komisia, myslím, že tá naša spolupráca bola vždy len dobrá. Komisia akceptuje naše návrhy, odporúčania určite nie vždy, niekedy nechce akceptovať naše odporúčania, ale pokiaľ ide o tieto konkrétne aspekty, tak komisia akceptovala naše návrhy a teda a dúfame, že to všetko príspeje ku kvalitnejšej príprave správ do budúcna. Veľmi pekne ďakujem obom našim hosťom, konštatujem, že tento bod sme tým uzatvorili. No a e, bod číslo 19, e, výmena názorov s komisiou a ide konkrétne o olovo obsiahnuté v munícii. Nech sa páči za komisiu, vystúpi e, Mm, zástupca komisie z DG pán Detneli. Ďakujem veľmi pekne. Vážení, vážené poslankyne, vážení poslanci, ďakujem veľmi pekne za to, že ste nás pozvali na zasadnutie vášho výboru. Ehm, chceme teda prezentovať problematiku obsahu olova v brokových strelách, v munícii, takže poprosím prezentáciu. Predtým, než sa dostanem k aktuálnemu stavu, um, aj teda v rámci e, našej práce nariadenia, na, pra, v rámci nariadenia REACH. Dovolte mi teda najskôr vám vysvetliť celú situáciu. Definícia, o čom presne hovoríme, teda uh, z, zbraň je teda zbraň, ktorá sa ktorá teda sa nabíja jedným nábojom a myslím si, a teda využíva sa na poľovanie a vidíte na ľavej strane priesvitky, vidíte teda, o akú zbraň ide. Napravo vidíte iné typy, vidíte tam teda pištol, vidíte tam teda, to je typ zbranie, ktoré, ktorá využíva guľové strely, to sú individuálne projektily a vidíte ich konkrétne na pravej strane. No a všeobecný termín, ktorý pokrýva aj brokové strely, aj guľové strely, sa nazýva munícia, teda to vidíte e, na priesvitke takisto. Teraz by som sa chcel pristaviť pri tom, prečo musíme obmedziť e, obsah olova. Viete, že olovo je látkou, ktorá je vysoko ktorá je vysoko toxická pre zvieratá aj pre človeka. Odhadujeme, že medzi 18 až 20 tisíc tón e, olova sa každý rok dostane do životného prostredia v dôsledku poľovania. Čiže to vidíte na ľavej strane, z toho teda 4 až 5 tisíc tón sa dostane do mokradí. Eh, olovo zabíja okolo mm, milióna vtákov v mokradiach a na základe na základe eh, našich ďalších eh, skúmaní ide aj o vtáctvo, ktoré v tomto dôsledku zomiera aj mimo mokradi. Strany, teda krajiny sú stranami dohovoru, ktoré sa týka vodného vtáctva a mm, dohodli sa, teda ide, ide o dohovor AEVA a krajiny sa dohodli, že postupne budú vyraďovať, proste, že, že jednoducho budú pracovať na tom, aby sa olovo v tejto súvislosti už viac nevyužívalo. Bohužiaľ, ale členské štáty nekonzistentne postupujú v tomto smere. To znamená, že ochrana je na rozličnej úrovni. Migrač, jednoducho vtáky migrujú, migrujú cez hranice členských štátov a nie všade teda je situácia rovnaká. A preto práve chceme prístup harmonizovať v EÚ. Olovo nie je len uh, problémom pre zdravie zvierat aj ľudia e, sú vystavení pôsobeniu olova. Takže na to, aby sme znižovali rizika, e, dve obmedzenia e, sú uvedené v smernici REACH. Prvé je obmedzenie použitie olova a olovených a olovené munície okolo mokradí a hovoríme len o a, brokovej munícii. No a práca v tejto oblasti je už pokročila a druhé obmedzenie sa týka troch rôznych aspektov použitie a marketing olovených striel, a munície iných eh, podmienkách ako mokradiach. Eh, ďalšia munícia, ktorá obsahuje, obsahuje olovo, eh, munícia, ktorú vidíte na pravej strane obrazovky. No a po tretie, použite olova v rybárstve alebo rybármi. To vidíte v spodnej časti obrazovky. Takže Práca na tejto sekundárnej oblasti je len v počiatočných eh, v počiatočných fázach eh, Európska môže, môže byť požiadaná o prípravu eh, návrhov. Takže teraz hovorím už o postupoch. Takže aký je postup? Komisia môže požiadať Európsku agentúru pre chemikálie ECHA pripraviť nejaký reštrikčný e, plán a to je len východiskom reštrikčného procesu REACH. ECHA má dať tému 12 mesiacov po predložení žiadosti a to je prvý riadok e, e, tabulky ECHA a jej vedecký výbor zhodnotenie rizika, alebo teda tiež výbor pre hodnotenie rizik a, výbor pre ekonomické dopady, ktoré sú zložité, zložené z rôznych expertov členských štátov, sformulujú rôzne aspekty rizik a socioekonomické, ekonomickú analýzu. Oni majú 14 mesiacov na to, aby to urobili. To je druhá, druhý riadok tej tabulky. Pro, prv, ten prvý blok, ktorý pripraví ECHA, prebehne potom verejná konzultácia. Ďalšia verejná konzultácia sa uskutoční pred, vedeckými, pred finalizáciou vedeckých stanovisk. A po všetkých týchto krokoch záverečné vedecké stanoviska sú predložené komisii. No a ak sa ukáže, že je tu akceptovateľné riziko pre ľudské zdravie alebo životné prostredie, ktoré treba riešiť, na európskej úrovni komisia pripraví návrh obmedzení. Tu sme, to je piatý riadok tabulky, kde sa nachádzame momentálne v procese týchto dvoch navrhovaných obmedzení. Pre prvú, ktorá sa týka použitia e, guľovnicových nábojov v mokradiach, Taká procesia je už pokročilom štádiu. Komisia už pripravila návrh obmedzení a prerokúva sa to v výbore REACH, takže to sme v štvrtom riadku našej tabulky. Európsky parlament je neustále informovaný o stave postupu prostredníctvom registra komisie, registra komitológie komisie dnes. Členské štáty ešte stále e, rokujú a zatiaľ nebol do, dosiahnutý dostatočný konsenzus na to, aby sa pristúpilo k úspešnému hlasovaniu na výboru REACH, výbore REACH. Hlavné problémy sú rovnaké ako tie, e, ktoré ste vy viackrát položili vo svojich parlamentných e, otázka, Definícia mokradí, e, veľkosť nárazníkových zón okolo mokradí a čas potrebný na prechod k novým pravidlám. Takže to sme už v piatom riadku našej tabulky Mhm, dúfame, že sa bude hlasovať o záverečnom nárohu v nadchádzajúcich mesiacoch. Aplikovateľný postup je regulačný prístup s kontrolou. To znamená, že ak hlasovanie bude pozitívne, tak Európsky parlament a Rada budú mať 3 mesiace na to, aby ehm, skontrolovali opatrenia. No a ak vy alebo rada vznetiete námietky, komisia nemôže prijať tieto opatrenia. To už sa stalo minulý týždeň, keď parlament bol proti návrhu eh, zbytkového olova z PVC. No a to je prvé obmedzenie, teda druhé obmedzenie eh, a to sú eh, strelivo obsahujúce olovo v iných oblastiach a rovnako v rybolovných návnadách, rybarských návnadách, to je stále v počiatočných štádiách pro správe ECHA zo septembra 2018 eh, zistili, že sú dostatočné dôkazy na odôvodenie ďalšie ochranné opatrenia o použití olova v rámci smernice REACH. No a keď ECHA predložila keď ECHA predloží eh, dosie v oktobri tohto roka, tak eh, dve vedecké komisie ECHA, RAK a SEAK e predložia návrhy z, na verejnú konzultáciu. Čakáme, že stanovisko komisia dostane na follow-up a to koncom roka 2021 alebo začiatkom roka 2022. Takže pre toto, toto druhé obmedzenie ešte stále sme v prvej, prvom riadku No, tabulky. Takže toto je prehľad eh, prvých fáz a súčasná situácia. Teraz, eh, toto je koniec mojej prezentácie, teraz rád zodpoviem na vaše otázky. Ďakujem veľmi pekne. V prvom rade pán Líze. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem aj pán riaditeľovi z komisie ja myslím, že čo sa týka prvého opatrenia, tak ten prípad je pomerne jasný. Máme medzinárodný dohovor, to už implementoval 20 4 štátov. Je jasné, že Európska, Európska únia musí, musí to prijať a je jasné, že v mokradiach to má veľký dopad na životné prostredie a som aj rád, že komisia sa eh, neponáhla, neunáhluje, čo sa týka ďalších opatrení, pretože treba to pozorne zvážiť, keď ide o dopady na životné prostredie alebo na zdravie človeka. Eh, keď eh, veci sú v kontrolovanom prostredí alebo uzavretom prostredí a nie sú tie dopady také jasné, tak by sme nemali, nemali postupovať unáhlenia, prehnane. Treba riešiť hrozby, ale nejaký kompletný zákaz používania olova v akomkoľvek strelive z môjho hľadiska by bolo ehm, prehnané a preto by som chcel požiadať komisiu o vyvážený návrh o to, aby sa sústredila na oblasti, kde kde sa dá niečo dosiahnuť pre životné prostredie a zdravie. Ďakujem pekne, pán Líse. Slovo dostáva pani McGuinness, nech sa páči. Ďakujem pekne, predseda. Ja dúfam, že mám trochu času, pretože je veľa otázok, ktoré, o ktoré ma požiadali asociácie polovníkov. Ja ďakujem kolegom z komisie za ich prezentáciu a za to, že sa venujú týmto veciam. Tri veci, ktoré ste identifikovali, defini- definícia mokradí, veľkosť nárazníkových zón a čas alebo prechodné obdobie. Máte podporu vo výbore, tak mala by som rada viac informácií k tomu, pretože definícia mokradí e, vyvoláva obavy medzi mnohými polovníkmi v Írsku, či tam patria napríklad aj suché e, rašeliniska, ale oveľa Dôležitejšie sú tu obavy z toho, keď ide o zákaz ohlovených nábojov. Oni hovoria, že to nezohľadňuje obavy z dopadov na zdravie a podmienky zvierat, pretože ak to bude z, ak sa budú používať ocelové náboje, tak to bude na to dopad. No a oni hovoria o zmenách potrebných na zásobníky, a ak sa zmení zmení zásobníkov a je to proporcionálne vyvážené. Tento návrh e, nezohľadňuje rizika spojené s olovo, olovom. Ja nie som expertom a zaujímalo mi viaceré informácie. Zdá sa mi, že tento návrh nemá jednotnú podporu a preto niektoré veci ktoré zaznievajú z um, polovníkov sú platné a komisia by ma mohla a, zareagovať na tie obavy, ktoré som vyjadrila. Otázka je tu, aké nebezpeč- veľké nebezpečenstvo pre životné prostredie a zdravie ľudí. O tom by ma zaujímali tiež viaceré informácie, ale môžem vám povedať, kolegyne, kolegovia, že toto je otázka, ktorá vyvolá obrovské obavy medzi polovníky, ktorí ma bežne nekontaktujú alebo nekontaktujú ostatných kolegov. Ale oni to vnímajú ako prehnané a nevhodné. A ja sa snažím vyvážiť ich obavy s životného prostredia. No a ak tento návrh je proporcionálny a možno komisia opäť niečo povie, um, hlavne teda k skutočnosti, že myslela, že už to prejde výborom tejto fáze, ale je to jasne niekde zablokované a nie sú to len polovníci v členskom štáte, ale mnohí ostatní tiež. Ďakujem pekne pani McGuinness za SAT, pán Čahim. Ďakujem pekne, pán predseda. Toto je pre nás veľmi dôležitá otázka. Tak ako hovorí VHO, nebezpečná úroveň olova je to nebezpečná látka pre zvieratá, životné prostredie a, a ľudí. Preto dúfam, že to nebude oslabené lobby po, polovníkov. A, lovo ohrozuje a, vtáky, vodné vtáky. A, olovo, ktoré sa dostane prírody eh, sa olovo ohrozuje životy eh, všetkých živočíchov. Eh, viete, k akútnym toxilologickým nás dopadom nuša. Je tiež to riziko sekundárneho, sekundárnej otravy. A ďalšia vec, Mokré sú často zdrojom pitnej vody. No a teraz sa, sa hovorí, že sú kontaminované kvôli použitiu olova v strelive. A množstvo olova, ktoré sa dostáva do prírody, sa odhaduje, že je 1400 až 1700 e, tón ročne. No a preto je veľmi dôležité, aby e, komisia predložila intenzívny plán na zákaz olova nielen z mokradí, ale aj z ostatných oblastí. A záverečná otázka. Mňa zaujíma, kto blokuje tie opatrenia v expertnom výbore, pretože zdá sa, že práca na nariadení nepokračuje a nepostupuje. Ďakujem pekne, predseda. Ďakujem pekne, pán Žahim. A teraz pani Dali za GUE. Ďakujem pekne, tiež mi ehm, ďakujem komisii za prezentáciu. Chápem, že tu, sú tu rizika pre životné prostredie a zdravie kvôli olovu zo streliva okolo mokradí. Ja musím povedať, že ja úplne súhlasím s Euró- argumentáciou Európskej komisie, ale ja by som chcela pripomenúť Európskej komisii eh, vašeho znenie článku 27, 29, keď zdôrazňujete potrebu, aby opatrenia boli len účinné, ale aj dostatočne jednoduché a spravodlivé. No, vysvetlím, prečo ja som z Malty to je veľmi malý ostrov v stredozemnom mori, obklopený vodou a máme načencov, športových strelcov, polovníkov a rovnako zberateľov, ktorý sa to týka. Na no, som nechápala ich obavy, pretože čo sa mňa týka mokrade, e, kde lov je dovolený, mali ostať chránené pokiaľ som si neuvedomila, že hlavný problém spočíva v definícii mokradí, eh, z ktorej vychádza komisia, pretože návrhu nariadenia komisie celkom jasne hovoríte, že vychádzate z definície mokradí, eh, tak eh, ako sa používa z dohovoru 1971 a tam sa to definuje, takže tam patria oblasti vody stojatej alebo, alebo vodných tokov a tak ďalej. Takže patria sem aj pobrežné vody, ktoré obklopujú ostrovy. No a táto definícia bude mať obrovský dopad na malé ostrovy, vrátane ostrova ako je Malta. Bohužiaľ, vaše nariadenie nezohľadňuje špecifika rôznych členských štátov. Na Malte, na Mokrade nie je umožnené polovať ani v pobrežných vodách 6 metrov menej. Ale spôsob, akým komisia predkladá toto nariadenie, tak znamená, že nárazníková zóna bude okolo väčšiny pobrežia ostrova bez ohľadu na veľkosť ostrova alebo hm, prostredie. A ja chcem vedieť od komisie, ako vyrieši no, túto vec, pretože toto je problém, kde jedno riešenie nevyrieši vec pre všetky členské štáty a tým sa dostávam k ostatným otázkam. Návrhu textu komisia tvrdí, že bezolovnaté alternatívy existujú, sú technicky možné za porovnateľné ceny. Ja som vypočívala športových strelcov, ktorí hovoria o tom, že tento text hovorí o tom, že existujúce zbranie dokážu zvládať strelivo bez olova, čo nie je pravda a mňa by zaujímalo od komisie vedieť, ak na to zareagujete. Rovnako sa hovorí o tom, že to je snaha zakázať športovú strelbu, pretože väčšina strelcov hovorí, že strelivo sa opätovne používa, niečo, čo komisie neobsahuje. Ako to chcete e, vyriešiť, alebo ako za to zareagujete? A ďalej sa hovorí, vlastníci strelných zbraní, športových strelných zbraní hovoria, že zmena na iný materiál, ktorý nie je olovo, bude znamenať, že mnohé zbranie zbraní budú prakticky nepoužiteľné. Ďakujem. Ďakujem pekne pani Dali a teraz za skupinu Renew dostáva slovo pán Torvalds, nech sa páči. Ďakujem pekne, predseda. No, len taká prvá pripomienka. Už som povedal, že sme ja vlastním mhm, brokovnicu kalibru 12 dostal som ju od môjho svokra. On mi povedal, podelím sa o svoju manželku a sa ale moju brokovnicu ti dám. Ja by som by som poloval, tak by som nikdy nepoloval v mokradinách. A, a prečo? Pretože panuje stará dohoda, a ďakujem Axel, a medzi BirdLife a, a Európskou asociáciou polovníkov, ktorá hovorí o postupnom zrušení používania olova na lov v mokradinách. To je dohodnuté. Ale ak by som išiel loviť husy do fínskych lesov, a ak by som použil brokovnicu s olovom, e, s, s oceľov, aj keď si myslím, že som celkom dobrý strelec, tak eh, niektoré z nábojov celkom jasne trafia do stromu. A to znamená, eh, žiadny, žiadna píla vo Fínsku by taký, taký, taký sa strom ne, sa neodvážila kúpiť. A preto treba trochu pochopiť aj zo strany komisie, umožniť použitie olova v podmienkach, kde olovo nespôsobuje také škody, ako je to v prípade mokradí. Takže to v stručnosti mohol byť kompromis, ktorý by mohol každý prijať. Ďakujem pekne. Ide, pán Hakrajme, mne sa páči. Ďakujem pekne. Pán predseda Olovo je e, najlepším materiálom pre e, etické poľovníctvo a športovú strelbu. E, iné strelivo by bolo oveľa nákladnejšie a spojené s inými problémami. Prečo ekonomické také hodnotenie dopadu zohľadňuje len e, poľovníctvo a nie iné druhy e, strelby. E, musíme sa zamerať len na mokrade, nie len na nárazníkové zóny. E, tiež by sme mali rozlišovať e, medzi stojacimi e, vodami a viditeľnými vodami, aby teda návrh bol primeraný mm. takýto druh zákazov v členských štátoch povedie k tomu, že nebude aj tak možné monitorovať dodržiavanie zákazu a nebudú jasné hranice jednotlivých oblastí, kde tieto e, zbranie nebude možné e, e, používať. v eh, Fínsku eh, potrebujeme eh, tie oblasti si presne vymedziť. Komisia viacero vecí nezohľadňuje napríklad, že olovo bolo z environmentálnych dôvodov vylúčené na používanie vstrelných zbraní, čiže aj toto bude potrebné posúdiť v ten návrh už je e, rozbehnutý, ale je to ideologický e, proces a e, zdá sa, že cieľom je úplne zakázať zbranie a musíme postupovať proti takému svojvoľnému zákazu. Kto napríklad bude refundovať náklady na zbraň, ktorú už jej držiteľ nebude môcť e, používať. Náklady by e, boli astronomické. E, zákaz olova v brokových strelách by tiež bol ťažko dosledovateľný. Bolo by to vlastne akási, bol by to akýsi bezzubý e, zákaz, ktorý by nepoviedol e, k e, želanému výsledku. Takže tento návrh komisie nie je zatiaľ dobrou, dobrým legislatívnym e, návrhom e, príslušníci tohto odvetvia, poľovníci, e, dokonca príslušníci armády, armáda samotná by týmto utrpela, čiže nie je to primeraný návrh. Za EKR má slovo pán Fioky. Ďakujem pekne, pán predseda pre ctených kolegov, ktorí to nevedia, sú tri rôzne eh, akcie zamerané proti eh, používaniu olova, eh, zákaz v mokradiach, aj teda zákazy v rámci ríču. Začnem procesom Eh, autorizácie v rámci ríču vzhľadom na veľké množstvo využívané eh, v eh, Európe sa snažíme olovo vylúčiť, snažíme sa vylúčiť olovo aj z batérií a mali by sme zmeniť priority, pokiaľ ide o olovo v a olovo, e, teda 35% sa využíva práve v batériách. E, druhý bod, aj keď Existujú určité socioekonomické štúdie v súvislosti s olovom. Zákaz využívania e, olova pri v, v, v železiarstve by e, znamenalo zničenie tohto druhu priemyslu, respektíve veľkej časti z nej, neho v Európe a presun do iných krajín, napríklad do Turecka. A e, to je veľmi dôležité si uvedomiť, lebo hovoríme o tisíckach pracovných miest. A keď ide o proces e, zákazu, bol som zúčastnení na tomto procese v USA pred 40 rokmi, keď olovo bolo zakázané v mokraďach a viem, čo funguje a čo nefunguje. USA tam sú pragmatici, e, nemôžete e, ich e, nemôžete toto využívať pri love na, na kačky. A dokonca boli poskytnuté finančné prostriedky, aby sa prinavrátilo životné prostredie do pôvodného stavu pre tieto živočíšne druhy. Problém so zákazmi eh, v mokradiach nie je ten zákaz samotný, pretože s tým mnohí poľovníci eh, by súhlasili, ale eh, problémom je tá slabá a obsiahla definícia mokradi. Čiže budete tam musieť chodiť s gps aby ste zistili, či ste ešte v mokradi alebo nie. Vo viacerých krajinách, v Taliansku napríklad, e, už e, držba e, takejto rokovnice s olovenými strelami predstavuje trestný perečin. Takýto zákaz by bol neferový voči mnohým občanom. Keď hovoríme o zákaze olova, Ehm, máme aj streľbu na ciele a tam sa tiež veľa spotrebováva týchto olovených e, strel. Čo urobíme? Zakažeme takéto súťaže v Európe a keď sa pôjde na Olympiádu niekde v Amerike, bude sa strieľať s niečím e, iným alebo trénovať sa bude niečím iným tí atleti, strelci mnohí investujú do recyklovania olova, ale tiež e, aj e, cieľov takže robia niečo dobré pre životné prostredie a teraz prídete a, poviete v Európe, už nedá sa to viac e, robiť. 900 e, eur za e, tonu dostanete v Európe a v podstate takýmto zákazom by ste vlastne zničili tých šikovných ľudí, ktorí recyklujú olovený materiál a ktorí robia niečo pre životné prostredie to je to stanovisko Nemáme problém so všetkými e, vedeckými štúdiami, ktoré konštatujú, že olovo je nebezpečné najmä pre deti, ale olovo je možné kontrolovať aj e, údaje z priemyselných odvetví ukazujú, že e, je možná kontrola. Máme veľa údajov týkajúcich sa olova, takže by som navrhoval prístup, ktorý by bol trvalo udržateľný a e, umierenený, keď chceme e, to urobiť tak, ako sa teraz e, plánuje. Potom by sme vlastne celý jeden priemysel zaničili. A Komisia by si mala uvedomiť, že zákaz používania olova bude mať špecifický dopad na stredozemné oblasti a najmä na chudobných poľovníkov. Všetci títo ľudia, hovoríme tu o milióne polovníkov by e, trpeli týmito byrokratickými nariadeniami z Bruselu a budú to nenávidieť a to nechcem, aby sme takto urobili. Je našou morálnou povinnosťou, aby sme ukázali občanom, že Európa je e, tou správnou voľbou pre našich občanov a nie naopak. Pani Hvala za besedo. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Obmedzenie využívania olova v nábojoch je na mieste a podporujem ju. Podľa mojich informácií ale návrh komisie nerieši tento problém v komplexnosti a nerieši tento problém správnym spôsobom tento návrh nesmie obmedzovať využívanie olova pri výrobe nábojov, ale zameriava sa na jednotlivé aktivity, ktoré využívajú takéto náboje. Konečný spotrebiteľ predsa nemusí poznať presné zloženie nábojov, pretože e, výrobca sa musí postarať o to, aby e, olovo v čo najväčšej možnej miere bolo nahradené inými materiálmi. Nie je logické a nie je jasné, ako by tieto obmedzenia boli aplikované jednotlivými osobami, keďže nebudú poznať, z čoho sú zložené náboje zdroje a nebude možný ani dohľad nad e, implementáciou. Takže e, by som e, sa chcela opýtať komisie, či je tomu tak, že vlastne veľa povinností chce uložiť spotrebiteľom a príliš málo výrobcom. Ďakujem, AD, nech sa páči, pani Esporek. panie przewodniczący. Ďakujem, pán predseda. Olovo je veľmi toxické v prírode, nerozkladá sa, kumuluje sa vo vode, kumuluje sa v organizme, ľudskom, ale aj v organizme zvierat. Olovo je mimoriadne nebezpečné pre tehotné ženy a pre deti. Olovo sme eliminovali eh, z eh, mnohých látok, ale v eh, munícii ešte nie. Aj u nás v Poľsku štatistiky hovoria o tom, že 400 tisíc tón sa vystrieľa veľa olova v munícii a minimálne milión vtákov ročne umiera po požití olova z munície. Takže podporujem návrh komisie na zákaz olovenej munície, ale mám otázku, ako chce komisia zabezpečiť, aby tento návrh nebol zoslabený v gerémiu odborníkov, kedy môžeme očakávať, že bude predložený širší zákaz tak, aby bolo možné využívať olovenú muníciu žijú aj inde než v mokradiach. Signor Presidente, signori colleghi. Vážené poslankyne, vážení poslanci, bohužiaľ musím konštatovať, že prezentácia komisie o uvedenom návrhu eh, sa zdá byť eh, nie eh, úplne logická, pretože využíva e, argumenty, ako akými sú údaje, e, umrtia viac ako milióna vtákov a tak ďalej. Um, ďalej hovorí uh, o kvantifikáciách 18 až 20 miliónov tón. No a pravda je ale niekde inde. Uh, keď sa pozrieme na túto otázku, ehm, tak ehm, mne sa tu zdá, že, je tu, že tu panuje určitá ideologická averzia voči určitej aktivite. Ale ak by sme sa na to pozreli, ehm, ak by sme sa pozreli na to z pohľadu vyhodnotenia, tak zníženie počtu vodného vtáctva nesúvisí s touto aktivitou, ale súvisí s ubúdaním prírodných habitatov, v, v, prírodných ekotopov. Um, v Európe sa nachádzajú samozrejme oblasti, v rámci ktorých môžu e, žiť, e, ktoré môže žiť vodné vtáctvo práve vďaka poľovníkom. Poľovníctvo je, nie je problém, poľovníctvo je súčasť riešenia. A tí, ktorí poznajú dobre túto tému, prostredníctvom manažmentu v mnohých mokradiach e, sa nám podarilo naozaj um, sa nám podarilo, respektíve sa dá konštatovať, že e, fauna, že vodná fauna a teda počet vodného vtáctva narastá vďaka konzervácii alebo teda zachovaniu prírodných ekotopov. Pokiaľ ide o olovené strelivo, ak ponecháme bokom tie averzie voči poľovníctvu, tak sa pýtam, prečo sa využíva olovené strelivo. Pretože ide o ťažký kov a tento kov sa deformuje, keď teda vstúpi do tela zvieratá a vyvolá okamžitý teda náraz to znamená, že e, usmrtí to, to zviera, teda nevyvoláva žiadne utrpenie. Um, Využívanie tohto streliva, teda toto strelivo sa, sa využíva preto, pretože je, to strelivo, pretože je to lepšie strelivo než iný kov. No a už sa diskutovalo o tom, že využívanie, e, to už sa konštatovalo, že využívanie iných kovov, ktoré sa nedeformujú, nie je vhodné a um, a práve tie iné kovy môžu spôsobiť zranenia u vtáctva, keďže nedojde k usmrteniu i hneď, ale jednoducho zviera a vták vykrváca a um, tam sa dá konštatovať, že ide o uh, strelivo z tohto pohľadu oveľa horšie než olovené strelivo. No a Hovorili sme aj, hovorilo sa o olove v v palivách, hovorilo sa o obsahu vo vodách a tak ďalej, ale o to sa zdá sa až tak e, už nezaujímame, ale o dopad na faunu, Hovoríme tu o tomto dopade na vodné vtáctvo, ale môžem vám garantovať, že vodné vtáctvo e, využívajú ako krmivo úplne, úplne iné produkty. Takže bolo by nám museli by naozaj inhalovať obrovský, ob, obrovský objem olova a e, to je jednoducho nemožné. E, ja si e, Olovo samozrejme, teda od, mám, mám mysleť, čo ste hovorili. No a potom tie, e, potom pokiaľ ide o to, čo spôsobíme. Už boli podpísané medzinárodné dohody, vy ste ich spomínali, v Taliansku a v iných krajinách e, došlo k podpísaniu týchto medzinárodných dohôd. E, preto, aby sme sa pokúsili teda o zákaz e, streliva v týchto mokradiach. Mokrade sú definované aj v sieti Natura 2000 a to znamená, že v Taliansku je v týchto oblastiach zákazané e, používať olivo, olovo, ale aby sme si overili používanie iného typu kovu v strelive, tak to by, to by mohlo byť ktorý by mohol byť, to by mohlo byť možno považované za pozitívnejšie. Takže uži, po používanie olova vzhľadom na charakt, balistickú charakteristiku um, je, je niečím, čo by, čo by sa malo uprednostniť než ľahšie kovy, ktoré ak by sme použili, tak by tak by tak tak ale pri týchto iných kovoch by sme museli postupovať úplne, úplne inak. E, ak by sme teda museli využívať e, iné strelivo než olovené strelivo, to by znamenalo, že by sme museli e, zmeniť všetky zbranie, pretože tie, ktoré sa v súčasnosti užívajú, by, použi- používajú, by, by nemohli byť využívané využívané so strelivom, ktoré sa využívajú. Takže uh, to by, to by, to by ale malo... To by, takže ja by som poprosil komisiu a kolegov, aby zvážilo túto skutočnosť pretože v opačnom prípade sa tu, v opačnom prípade tu budeme riešiť neracionálnym spôsobom nejaký problém. Chce, zdá sa mi, že tu chceme len penalizovať e, neopostatneným spôsobom poľovníctvo v celej Európe. Ďakujem veľmi pekne. Poprosím vás, kolegovia, o stručnosť. Pán Vondra, želáte si vystúpiť? Teda za, tiež za skupinu EKR. Teda vy ste za EKR, takže pani Paulus za zelených vystúpi v tejto chvíli. Thank you very much, Chair. Um, I must admit... Ďakujem pekne. Pán eh, predseda, trochu som prekvapená z diskusí, ktoré tu vedieme. Eh, spomína si niekto na eh, pani Margot Wallströmovú, bola komisárkou pre životné prostredie v čase, keď toto bolo podpísané. Toto je dohoda medzi FSC a BirdLife, medzi organizáciou na ochranu životného prostredia a poľovníckou organizáciou podpísaná ŽBTK a Michailom Rancom a je to dokument z roku 2004. V tomto dokumente sa nachádza odsek, v ktorom sa konštatuje, že obe organizácie, nielen BirdLife, žiadajú pre ukončenie používania olova e, zo strany EÚ, e, čo možno najskôr, každopádne najneskôr do roku 2009. A keď som sa pozrela dnes do kalendára, vidím, že je už 2020 rok a máme tento dokument, ktorý podpísala organizácia Združenie poľnohospodárov a teraz som veľmi prekvapená, že robia lobbying pre e, takúto látku, ktorá už mala byť, keď sa mňa opýtate, dávno zakázaná vo všetkých e, zbraniach. Takže e, žiadam komisiu, aby skutočne sa chopila činu, pretože už to dávno malo byť urobené a táto látka už dávno mala byť mimo senzy stabilného životného prostredia či ide o 4 tisíc, 5 tisíc, koľkokoľvek, tom neexistuje žiadna bezpečná úroveň olova bodka a chcem vidieť aj e, kontroly uh, e, steriliva uh, e, teda ako to bude, keď napríklad e, sa bude strieľať v e, e, mokrade, ako si predstavujete tieto kontroly, je to celé mimo kontroly, my sa musíme postarať o ochranu, a teda keď hovoríte o, ochrane pracovných miest, tu ide o zákaz neurotoxickej látky. Tu ešte stále máme takúto muníciu s olovom, ak je tam blokovacia menšina, prosím, obráte sa aj na e, e, radu. Tá by mala byť za, e, in, zakomponovaná do procesu. Je veľa mokradí v Európe, ktoré je potrebné chrániť. Musíme túto legislatívu zmeniť. Pán Melo, ďakujem pekne, pán predseda ehm, sú tu konflikty záujmov podľa všetkého a môj konflikt e, záujmu je, nuž ja som športový strelec a aj poľovník a je trochu ezoterické, keď e, hovoríme a počujem tu teda o, o nejakých poľovačkách z úz ľudí, ktorí o tom nič nevedia. V Portugalsku tento návrh odmietla veľmi malá skupina, ktorá má zastúpenie v portugalskom parlamente. Prepadlo to u všetkých strán socialistov, e, ľudovcov, komunistov dokonca, teda pravice, ľavice a to je dobre. E, chcel by e, som, aby ste mi povedali jeden príklad, kde niekto od niečo bolo kontaminované, nejaký človek e, touto olovom v munícii. Ukážte mi, kto takýmto spôsobom bol kontaminovaný. Hovorili sme tu o, o, o potom e, teda pred chvíľou bol spomenutý poľnohospodársky, teda to poľnohospodárske združenie bolo spomenuté, tak e, to je jedno zo združení, ktoré zastupuje poľovníkov, ale mňa určite nie. E, používa sa olovo aj na športovú streľbu a dnes je situácia taká, že športové kluby to olovo zbierajú. To je prakticky aj zdroj príjmov týchto športových streleckých klubov. Robia zber olova a potom sa toto olovo opätovne využíva. To je ideologická otázka. Nejde tu v podstate o olovo ako také čo je olovo v domoch, máme olovo vo verejných budovách, máme olovo, ide tu o ideologickú otázku. A teraz ide o, o, o poľovačky. A vždy v parlamente máme takéto niečo v minulosti, smernica o zbraniach. A teraz tu máme toto olovo. Mám taký dojem, že teda um, pozrieme si, koľko podnikov žije vlastne eh, z eh, eh, týchto vecí o Portugalsko, Nemecko. Mnohí sa, e, e, mnohých sa to týka. Chcel by som vedieť, kto sa na e, tej štúdii, ktorá bola vypracovaná, podiel, koľko osôb je napojených na tento priemysel, koľko osôb je napojených na tie poľovnícke združenia, koľko ľudí je napojených na štruktúry, ktoré sa snažia regulovať túto oblasť. Viete, ako re- aguje olovo, keď ho do zbrane nasadím. Viete mi povedať jednu podobnú náhradu olova do zbrane. Viete, ako sa olovo správa? Má niekto z vás jasnú náhradu za olovo? Čo by e, bola táto náhrada? Nuž a potom by som ešte rád poprosil o jednu vec parlament a, komisia by sa konečne mali zobudiť do reality a mali by začať e, postupovať racionálnejšie, pretože to je o normálnych ľudí. Nož máme ľudí, ktorí žijú v mestách a snažia sa nanútiť svoje modely života všetkým ostatným, ale máme aj ľudí, ktorí žijú na vidieku a tam eh, poľovačka lov patrí k ich životu a toto treba pochopiť a keď teraz hovoríme o olove, je dobré, keď mm, sa predkladajú vedecké fakty a ne mm, predkladajú sa nejaké utopie či ideológie. Chcel by som aby sa parlament pozrel na to, kto všetko sa podielal na tejto štúdii, kto vypracoval túto štúdiu a kto akými vedeckými príspevkami prispel. Nech sa páči pán Vondra za EKR. Ďakujem. Viete, že zvyčajne hájim Európsku komisiu pred, eh, našim, pred radikalizmom väčšiny z nás. No ale teraz je tomu inak. Komisia zašla priďaleko. Ja nie som poľovníkom ani rybárom, ale mám rád divinu. Naši predkovia jedli hydinu po celé generácie a som zdravý. Nikdy som nebol u lekára v živote. No a ne, no, nedemonizujme polovníkov, nedemonizujme olovo. Ja nerozumiem. Bol som amatérom ornitológom. Ja som za zákazy a v mojej krajine, áno, platia zákazy v oblasti mokradí, ale nerozumiem, prečo komisia zachádza až tak ďaleko. Sa odpichla od toho kompromisu, kompromisu, v rámci ktorého môžu spolu nažívať polovníci aj milovníci vtáctva. Neviem, prečo sa komisia rozhodla zájsť e, oveľa ďalej, než odporúčila ECHA, že skrátila prechodné obdobie tým, že určila nové ochranné zóny, tým, že automaticky kriminalizuje poľovníkov a dokonca využíva na to aj definíciu mokradí. Nehovorí sa však, že obmedzenia sa vzťahujú aj na políciu či vojsko. ďalšia otázka teda vyvstáva. Ak policajt prenasleduje nejakého páchateľa, tak v zmysle toho, čo hovorí komisia, nemôže konať teda, pokiaľ ide o considering a possible restriction. Ide o olovené strelivo. Prečo komisia plánuje zájsť ďalej, e, než, bo, než sa predpokladá v rámci kompromisu? No a u nás v krajine máme asi 400 tisíc poľovníkov, 400 tisíc rybárov a to nie ako v Holandsku, že polovníci sú zároveň milionármi. U nás sú polovníci bežnými ľuďmi, ktorí žijú na vidieku a keď im e, vezmete ich hobby, záľubu, tak nemajú prostriedky na to, aby si nakúpili nové náčinie, nové, nové vybavenie, ak teda pôjdeme cestou úplného zákazu. Takže to vyzerá zase tak, že ďalší milión ľudí bude proti EÚ, proti byrokratom, ktorí ničomu nerozumia. A ja ako ornitológ vám môžem povedať, že sa vám nepodarí zachrániť žiadne vtáctvo. Ja si myslím, že netreba netreba e, našej faune takýto, takýto e, dramatický prístup. Ďakujem veľmi pekne na pán Petinelli za komisiu. Nech sa páči, máte slovo, môžete zareagovať na to, čo tu odznelo. Ďakujem za e, vaše vystúpenia. Začal by som otázkou pána Lízeho, Pán Líze poprosil komisiu o vyváženosť, o to, aby sme sa koncentrovali na to najdôležitejšie. My s tým súhlasíme ako komisia, ale teda to, čo som tu dnes odprezentoval, eh, je súčasný návrh zákazu streliva v mokradiach, pretože pokiaľ ide o ďalšie možné zákazy alebo teda obmedzenia, tak tam sa nachádzame len v úvodnej fáze. Tam ešte neexistuje návrh, nemáme štúdiu, tam teda e, sa začalo len s prípravou. K tomu sa nedokážem preto vyjadriť, keďže nikto nevie, aký bude výsledok. Moja odpoveď bude teda obmedzená len na prvú časť eh, návrhu, ktorá sa teda, ktorá sa teda týka oloveného streliva jeho používania v oblasti mokradi. My si myslíme, že tento návrh nie je prehnaný, podľa nás je vyvážený a je tomu tak preto, pretože Prebehli dlhé intenzívne diskusie, v súčasnosti sa diskutuje s zástupcami členských štátov, ale už predtým prebehla široká verejná konzultácia. Diskutovali sme aj s asociáciami, s euro, europoslancami. Existuje dokonca aj memorandum o porozumení medzi Európskou asociáciou poľovníkov, organizáciou BirdLife. Oni sa dohodli pred pár rokmi na tom, že skoncujú s využívaním olova, olova v mokradiach. Takže my teraz robíme len to, na čom sme sa dohodli už pred pár rokmi. No a k tomu, čo tu odznelo, pani McGuinness položila zo pár otázok. Ďakujem v prvom rade za konštruktívnu výmenu názorov, ktorú sme už mali aj predtým. Samozrejme, um, definícia mokradí. Ja si myslím, že by sme nemali vymýšľať nič nové. Existuje definícia mokradí, a e, tuto, s touto definíciou súhlasili v rámci dohovorov členské štáty. V prvom dohovore súhlasili členské štáty a pokiaľ ide o ten druhý dohovor k vtáctvu, e, ten, ten, ten podpísal 25 štátov 20, 27. Teda je medzinárodne akceptovaná definícia, my preto navrhujeme túto definíciu aj využívať. Pokiaľ ide o tie nárazníkové zóny, áno, tam by sa malo hľadať riešenie. Tu ešte diskusia prebieha. Súčasný návrh e, objasniť veci lepšie. Ehm, tam, tam ide teda o číselné vyjadrenie, o konkrétne e, číselné vyjadrenie v spojitosti s, s tou zónou potrebnou. Bohužiaľ, ale tu nemáme ešte úplne jasno, pretože mm, pretože nevždy je jednoduché, ako by mal, ako by mal, bo, ako veľká by mala byť e, tá zóna. E, ale hovorím, diskusia prebieha, Intenzívne e, sa analizuje táto otázka. No a pokiaľ ide o časovú líniu, um, Myslím si, že dohoda je stále možná. My vieme, že írsky poľovníci majú inú pozíciu, um, teda ich pozícia sa líši od pozície asociácie poľovníkov. Nerozumieme presne tomu prečo, ale aby bolo jasné, dnes nehovoríme o, o guľových strelách, hovoríme o brokoch, o brokovom strelive a to je niečo úplne iné. Potom tu odzneli ďalšie otázky. Myslím, že od poslanca za SAD, prepašte, ne, nezachytil som meno. Otázka znela, že či to niekto v rámci výboru blokuje. Nie nežiadne blo- nič, nikto nič neblokuje v rámci výboru. Ehm, prebehla diskusia v rámci výboru a diskusia naďalej pokračuje. Otázka pani Dalí. Mali by sme e, regulovať jednoduchým a férovým spôsobom. Presne tak. My preto navrhujeme aj, e, my preto aj navrhujeme to, aby e, bolo, bolo presne určených počet metrov nárazníkovej zóny. Ďalej, pokiaľ ide o, ten, o, o prípad Malty, teda o Malta, ktorá je malým ostrovným štátom, ja rozumiem tomu, že, môž, že sú s tým spojené určité ťažkosti. Ak majú zástupcovia e, Maltskej asociácii konkrétne riešenie, nech sa páči, e, ale hovorím, potrebujeme návrh riešenia, nie len kritiku. Pokiaľ ide o alternatívy, v štúdii, ktorú ktorá bola pripravená a ktorú vyhodnotili dva výbory, vedecký a spoloč- e, sociálny, spoločenský výbor, tak tam sa jasne hovorí o alternatívach. Je pravda, že sú s tým spojené aj určité náklady. V štúdii sa nachádza odhad týchto nákladov. Ak sa pamätám, tak E, to bude predstavovať zhruba 25 eur na rok a na poľovníka a Ide o tých poľovníkov, ktorí musia prispôsobiť, modifikovať e, svoje zbranie. Um, potom In, pri iných aspektoch diskusia ešte pokračuje. Mali by sme eh, hľadať eh, špecifické riešenie pri e, zbraniach na športové účely, takže tam samozrejme sa bude pokračovať v konzultáciách. Pani, pána Krajnen, opäť ste hovorili o definícii mokradí a hovorím, existuje definícia, Máme tu aj ďalší návrh, napríklad vylúčiť rašeliniska z tohto návrhu, ale na, tam sme k väčšine nedospeli, ale ten, na to, aby prešiel nejaký návrh, potrebujete väčšinu a v rámci výboru sa zdalo, že väčšina členských štátov um, uh, bola skôr Pokiaľ ide o to, čo povedal pán Fioky, olovo v batériách, tak to, to nie je správne porovnanie, pretože tam je ten proces úplne iný. Olovo v batériách je súčasťou um, úplne iného okruhu, um, neexistuje, žiadne olovo e, neuniká z batérií do životného prostredia, ale a e, olovo v batériách e, spadá pod úplne inú legislatívu, úplne inú reguláciu. K mokradiam, tam som zareagoval, k presadzovaniu v Taliansku. Samozrejme, každý členský štát e, musí po schválení prijať vyvážené opatrenia, v súvislosti s presadzovaním. Nie, Bras, nie Brusel má rozhodovať o tom, ako to bude transponované e, v jednotlivých krajinách. Pán Fioky hovoril aj e, športovom, teda sú, hovoril o, o súťažnej strelbe, aj tam e, sme otvorení hľadaniu riešenia. Pokiaľ ide o byrokratické opatrenia e, myslím, že toto nie je byrokratické opatrenie, pretože toto opatrenie musí byť predmetom hlasovania zo strany výboru, ktorý pozostáva členským štátom a možno ho potom prijať len, ak parlament a rada nebudú proti. Ak rada či parlament budú proti, tak opatrenie prijaté nebude. Je to preto v rukách demokratických inštitúcií a nie v rukách byrokratov. By- byrokrati e, si robia, urobia svoju prácu a predložia to na rozhodnutie e, demokratickým inštitúciám. Pani Novák k, k výrobcom, či aj oni boli zapojení do celého procesu. Určite, áno. Prebehli dve veľké konzultácie s verejnosťou. V Bruseli sa konal okrem iného aj seminár, konkrétne vo februári 2019. Všet, všetci aktéry boli prizvaní, mali možnosť na seminári odprezentovať svoje stanovisko. Prizvali sme všetkých um, asociácie poľovníkov, environmentálne mimovládky a podobne k pani, tomu, čo sa pýta pani Spúrek, existuje riziko, že e, nariadenie alebo tá reguláciu oslabia členské štáty. V európskom systéme je prax taká, že európske inštitúcie, parlament a rada schvália nariadenie a následne E, potom členský štát implementuje jednotlivé ustanovenia. Samozrejme, nedojde k implementácii, spúšťa sa postup pre porušenie, tzv. infringement, ale v zásade, v zásade e, ten postup pre porušenie je naozaj tým posledným, posled, poslednou, poslednou možnosťou v prípade, že sa nedodržia e, ustanovenia. Takže teraz vystúpim po taliansky pánovi Ančinimu, ak by ste si prosím mohli nasadiť sluchadlá. Pán pán Lančíny. Ja vás chcem ubezpečiť, že neexistuje e, žiadny predsudok voči polovníctvu, Nemáme nič proti polovníctvu. Opatrenia, ak budú schválené, sa budú týkať aj typov streliva, ktoré, nebudú využi- ktoré nie sú využívané len pri poľovaní Takže ide nám tu o to, že e, nebezpečnosť alebo nebezpečie v súvislosti s olovom je uznané, je, je niečo, čo je dobre popísané, E, olovo je jednoducho nebezpečné, nech pochádza z akéhokoľvek zdroja. Ja som na úvod citoval určité číselné údaje a tieto číselné údaje sa týkajú uvoľňovania e, olova, týkajú sa uľme olova v súvislosti s používaním streliva. Ja vás chcem ubezpečiť, že neexistuje e, žiadny predsudok, žiadna averzia voči poľovníctvu. Pokiaľ ide ide o prispôsobenie e, zbraní, ehm, štúdia, e, ktorú vykonala ECHA, e, sa venovala podrobnostiam, ako hovorím teda o tom, teda išlo o, o odhad nákladov, ale pravde, mm, pripomeňme si, že v minulosti sme museli vyhodnocovať rôzne nebezpečné látky, aj ak tieto na začiatku e, to boli látky, ktoré boli technicky veľmi výhodné a, a, a veľmi radi sme ich teda využívali. Um, a, na, a v závere sme museli upustiť využívania týchto nebezpečných látok a prejsť na iné, na iné materiály, na iné látky. Čiže budeme sa musieť prispôsobiť. Opakujem, opakujem, prispôsobenie e, zbraní e, je niečím, čo teda riešili už vedecké výbory. Teraz sa vrátim k anglič- do angličtiny. Pani Paulus nám pripomenula, že existuje dohoda <clears throat> medzi asociáciami polovníkov a MVOčkami, to je pravda, to už som spomenul, a to je jeden z dôvodov, prečo niekedy je pre nás ťažké chápať rôzne pozície rôznych asociácií a združení polovníkov. Už som sa stretol viacerými predstaviteľmi, s predstaviteľmi a majú rôzne pozície a komisia to len ťažko chápe pán Mello. Olovo je všade. Ja si nie som istým, že olovo je všade úplne, úprimne povedané. Máme dôkazy o tom, že olovo je extrémne nebezpečné a to, že je všade, neznamená, že nie je nebezpečné, olovo je nebezpečné pre životné prostredie a ľudí a preto jeden z účelov nariadenia ríči je čo najviac obmedziť olovo. Takže ak sa objaví nejaký zdroj olova, ktoré sa vypúšťa do životného prostredia a ľudia sú mu vystavení, tak účelom narenia ríši je napraviť to. Pán Vondra, podľa vášho názoru komisia zašla príliš ďaleko. My nedemonizujeme olovo, a nedemonizujeme ani polovníkov. Olovo je extrémne nebezpečné, sú o tom vedecké dôkazy, to je faktom jednoducho. Nedemonizujem polovníkov, ale teraz ja odpovedám na základe návrhu, o ktorom sa diskutuje. Takže myslím, že to je niečo obmedzené a vyvážené. Pre prechodné obdobie nárazníkové zóny a definícia Demokrati to, viem, že ešte o tom nie je dohoda, a keďže nie je dohoda, tak pokračuje diskusia na to, aby sme našli kompromis. A pre policiu, pokiaľ viem, a nie som expertom, a policia používa náboje, že e, náboje, ktoré nie sú rozsahu pôsobnosti tejto tohto návrhu, ak používajú eh, strojivo s olovom, tak nie sú, sú mm, v tomto nariadení, tomto návrhu. No a možno tu bola výnimka, eh, pre ktorú sme požiadali echu pre množné, možné iné použitie, pretože tie gulové náboje, gulové strelivo používa používa policia. Dúfam, že tým som zodpovedal otázky a opäť eh, Ďakujem za vaše príspevky. Veľmi pekne ďakujem, pán Petinelli. Chcem pripomenúť, že ďalšie, ďal, ďalšia schôdza nášho výboru bude 5. marca. Odročujem naše rokovanie. Dovidenia.